Okay. Um, dear colleagues, ladies and gentlemen. Vážení kolegovia, dámy a páni, ešte raz, dámy a páni, začíname. Už je čas, aby sme teda začali naše zasadnutie, našu schôdzu. A bude mať tri časti. Pondelok 22. a útorok 23. februára No najprv samotný program rokovania. Ak nebudú pripomienky k tomuto programu, tak e, program môžeme bez zmien schváliť. Nevidím, že by sa niekto hlásil s pripomienkami. Tak pod číslo 2. Oznamenia predsedajúceho. Žiadne. Takže je to ľahšie a rýchlejšie. Bod číslo 3 schválenie zápisníc zo schôdzi, ktoré sa konali z 30. novembra 2015 až 1. decembra 2015. A dnes sú pripomienky, tieto zápisnice pokladáme za schválené. A pardon, niekto sa hlási predsa? A, takže nie. To je všetko. Dobre. Vytváranie nového prístupu k dôrazu s dôrazom na spotrebiteľov energie. Dovolte mi pripomenúť, že návrh správy nebude predkladať, e, pred, neprednesie ho pani Griffin, ale pani Moody o minútku. A správa vychádza z oznámenia komisie z roku 2015, ktorý sa týka presne tohoto nového prístupu s dôrazom na spotrebiteľov energie. Ako vidíte, krok za krokom sa blížime k energetickej únii. Rád by som poukázal na to, že správa je veľmi úzko naviazaná na správu pána Langensa o, o, štruktúre energetického o, teda z trhu za energiou, pre všetkým elektrickou. K tomuto sa ešte dostaneme o 3 hodinu. Čiže tieto dve témy sú veľmi úzko prepojené tematicky. Tá druhá sa bude týkať predovšetkým elektrickej energie, ani nie tak veľmi plynu. Teraz sa vrátime k pani, teda k správe pani Griffin, pretože stále to ešte jej správa Rád by som poprosil pani Moody, našu kolegiu, aby predniesla túto správu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. A ďakujem aj za úvodné slova. Žiaľ, Tereza nemôže byť dnes medzi nami a preto ma poprosila, aby som predniesla jej správu o vytvorení nového prístupu s dôrazom na spotrebiteľov energie. Energetická únia by mala mať záujem o občana vo svojom jadre. A myslím, že aj transformácia tohoto sektora by mala byť na prospech spoločnosti ako celku, aby sa zaangažovali aj občania, aj miestne orgány. V širšom pohľade vychádzame z dokumentu, ktorý o trendoch vývoja energetike predniesla už komisia. Poukázala sa na práve na nedostatok schopnosti v viacerých krajinách EÚ a vedie to k vysokým cenám energie. Príslušná správa a prieskum poukázala na to, že 31 e, respondentov hovorí, že majú problémy za posledné roky, teda mali dosť, za posledné tri roky mali problémy e, s dodávateľmi elektrickej energie. Keď vychádzame zo situácie v Veľkej Británii, tak príslušné orgány tiež skúmali e, situáciu s dodávateľmi energie a výsledky sú hrozné. Odhadom preplácali spotrebitelia o 1,2 miliardy libier v rokoch 2009 až 2013, každý rok. A zdôraznilo sa, že viac než dve, dve tretiny spotrebiteľov e, platia nesprávnu tarifu, podľa nesprávnej sadby platia za elektrínu. Takže e, treba sa zamerať aj na to, aké sú zisky a pritom celkovo tie východzie ceny veľkoobchodné boli veľmi nízke, takže naozaj sa, je to vo veľký neprospech občana. Preto našim cieľom v rámci tejto správy je, aby sme vytvorili dobre fungujúci a konkurencieschopný trh s energiou, ktorý bude na prospech spotrebiteľa. Chceme pomôcť spotrebiteľom, aby si osvojili túto transformáciu energetického odvetia. Chceme podporiť rozvoj takého riadenia tohto odvetvia, kde sa bude e, vlastne to riadenie odvíjať od potrieb a uspokojovania týchto potrieb zo strany dodávateľov. Ide o to, aby to nebolo na úkor tých, ktorí sú v spoločnosti najodkázanejší. Čiže, ako to dosiahnuť? Zvýšiť transparentnosť aj pri fakturácii, napríklad aj to webových stránoch, aby sa spotrebiteľom dávali adekvátne tarify a aby tí najzraniteľnejší mali e, tiež patrične zohľadnené sadzby. A predovšetkým je dôležité e, zájska toho, ako Tereza hovorí, že e, príslušné opatrenia, kedy vypli dodávku energie, spotrebiteľom. Toto treba e, prehodnotiť, pretože sú príliš tvrdé tieto prístupy do posiaľ. A okrem toho, ak má spotrebiteľ mať možnosť znižiť e, svoje náklady na energiu, mal by mať na výber možnosť prechodu od jedného dodávateľa energie k druhému. Ide o to, aby občan zohrával v plnej miere významnú úlohu v tejto transformácii vo sfere energetiky sféra poukazuje na to, že sa hlavne sústreďuje pozornosť na spotrebiteľov v domácnostiach. A preto treba, treba vyzvihnúť teda úlohu občana v tomto procese transformácie. teraz sa chcú poďakovať tieňovým predstaviteľom za spoluprácu a teší sa na ďalšiu spoluprácu s nimi po tom, čo budú predložené pozmeňovacie návrhy. Na záver, Tereza chce poukázať aj na to, že je našim záujmom odstrániť chudobu v oblasti energetiky, odstrániť nekorektné spôsoby, ktoré existujú v praxi a zvýšiť úroveň konkurencieschopnosti. Budeme silnejší, keď 28 členských štátov sa zasadí za práva občanov a za ochranu e, tých najodkázanejších pred nekorektnými praktikami. Ďakujem. Ďakujem pekne, madam, povedal predseda. Takže, e, slovami našej, e, teda chceme poďakovať pani Griffin, teda pred autorke tohto materiálu. A teraz dáme priestor tieňovým predstaviteľom, tieňovým spravodajcom, ktorí, vyslovia, ktorí sa vyslovia za jednotlivé politické skupiny. Pán Langen za EPP. Nech sa páči. Unser Schattenberichterstatter. Ďakujem pekne. Ani náš nový spravodajca tu dnes popoludní nie je. A minimálne no, pokiaľ ide o spravodajkyňu, bolo by dobré, keby sa e, to termínovo e, lepšie dosúladilo, ale teda vždy sú dôvody pre absenciu. Kolega eh, Kelly eh, teda hovorí nasledovné správu si preštudoval, na viacerých miestach eh, sa teda čudoval, ako je, zamýšľal nad tým, ako je možné urobiť tieto otázky demokratickejšími, ako je možné Veľkú Britániu vziať si za meritko, teraz si za meritko Veľkú Britániu, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov a že na určitých miestach je naivný e, e, tento pohľad na e, trh. Toto teda by boli moje osobné poznámky a potom kolega sa viedruje k tarifom, k energetickej chudobe, v prvom rade k tarifom. Tam pani Griffin urobila svoje návrhy, že poskytovateľia majú e, spotrebiteľom ponúknuť e, e, pár návrhov a títo si majú vybrať tie naj cenovo najnižšie, to je myslím obmedzovanie ich voľby, treba im priznať väčšiu zodpovednosť na trhu. E, spotrebitelia potrebujú e, širšiu ponuku a možnosť e, voliť si ponuky, ale nemali by, nemalo by sa tu diať žiadne obmedzovanie. Nemôžeme im predpisovať žiadne tarify. To by chcel povedať pán Kelly k tejto téme. A potom k faktúram súhlasí s pani Griffin, že treba zlepšiť transparentnosť e, e, faktúr, ale namiesto toho by nemali byť zavolení e, nepotrebnými informáciami, mali by byť prehľadné, dobre čitateľné. A ja spomínam na konštatáciu Helmuta Schmidta, ktorý vo svojom meste v Hamburgu povedal, že nie je schopný prečítať si, preštudovať si svoju faktúru za elektrínu porovnania ponúk tiež nepatria na e, faktúry, ako to navrhuje pani Griffin. Ja neviem, či e, platformy na porovnávanie cien vždy poskytujú naozaj tie najobjektívnejšie údaje. Dôležité je, aby každý e, spotrebiteľ mal možnosť jednoducho meniť poskytovateľov ak si tak e, bude želať. Nová e, platforma by e, mohla ponúknúť dodatočnú transparentnosť, ale nemá byť nahrádzať. A potom energetická chudoba. To je možno vážny problém. Pán predseda pripomína, že je nedostatok času. Všetko to ostáva v kompetencii členských štátov, preto pán Kelly nesúhlasí s e, definíciou, ktorá mala byť rovnaká na celej úrovni EÚ. Príklady najlepších postupov sú zmysluplné a v žiadnom prípade e, by e, sa teda sociálne príspevky pre najzraniteľnejších nemali vyrovnávať, teda nemali poskytovať v rámci faktúr. Ďakujem pekne. A teraz v mene ECR pani Fan Bosiut, ktorá nahrádza pana e, Foxa. Ura, the, same, all the time in the same rule. Takže stále bežím podľa toho istého pravidla. Nech sa páči, pani, máte slovo. Ďakujem za slovo. Budem hovoriť e, v mene svojom. Teda, teda nedokážem určite nahradiť pána Foxa, takže budem Áno, s veľkou radosťou si vás vypočujeme, hovorí pán predseda. Budem pokračovať teda v holandštine. Takže. Ďakujem pekne, vážená spravodajkyňa, vážení kolegovia. Správa, ktorú dnes predkladáme, sa venuje celej sérii otázok, ktoré sa tu spomenuli a týka sa energetického trhu, tak ako ho poznáme v súčasnosti. Spravodajkyňa e, sa neobáva poukázať na bolestivé miesta. Nezaznamenávame, aké sú e, veľkospotrebiteľské ceny nízke v porovnaní s cenami, e, ktoré sú účtované konečným malým spotrebiteľom. Žiaľ je to tak. Rada by som upozornila, že spravodajcovi sa nepodarilo vždy urobiť tie najlepšie návrhy riešení. Je tam celý dlhý zoznam energetických firiem, ktorých spotrebitelia e, sa, a spotrebiteľ sa chápe ako keby pasívny aktér, ktorý musí len um, utrpne znášať to, čo sa deje. Ja si myslím, že by sme nemali podceňovať európskych spotrebiteľov, mali by sme k ním postupovať inak. A rovnako by sme nechceli zaťažovať ani našich producentov a výrobcov energie nadbytačným administratívnym bremenom. V správe sa hovorí veľa o spotrebiteľoch a hovorí sa aj o celých rodinách, ale nezabúdajme, že spotrebiteľmi sú aj firmy a ja som predložila v tomto zmysle pozmeňovací návrh, pretože sa treba zamerať aj na tieto firmy a na podniky, ktoré vytvárajú pre naše rodiny pracovné miesta a ktorí tiež závisia, e, ktoré firmy závisia na e, energii a na energetickom trhu. Takže by som poprosila, aby sa e, záber tej správy rozšíril. Ďakujem pekne. A teraz mene Alde. Poprosím pani Milinár. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, v prvom rade chcem poďakovať pani spravodajkyni za veľmi kvalitnú prácu na tejto správe aj za výbornú spoluprácu medzi všetkými skupinami jasné, že odvetvie energetiky bude musieť prejsť veľmi dôslednou transformáciou. Preto je potrebný tento nový prístup, nová koncepcia s tým, že sa zdôrazní spotrebiteľ a aktívna účasť spotrebiteľa, ako správne zdôraznili aj predrečníci, či už ide aj o investorov, spotrebiteľov alebo ináč zainteresované strany. Čiže transparentnosť ohľadne nákladov a e, spotreby to musí byť veľmi jednoznačne stanovené. Zatiaľ to ešte nie je dosiahnuté a určite to potom ovplyvní aj naše správanie. Musíme pomôcť spotrebiteľom znižovať aj spotrebu, aj e, poplatky. A preto potrebujeme údaje v reálnom čase. V rámci toho to bude potrebné posilniť IKT a inteligentné riešenia vo všetkých členských štátoch. Musíme sa zamyslieť aj nad tým, aké sú veľkoobchodné a maloobchodné ceny jednak plynu aj, energie, aj elektriny. Za posledné roky sme videli postupný pokles veľkoobchodných cien, ale neodrazilo sa to dostatočne v maloobchodných cenách. Nakoniec, na záver, som presvedčená o tom, že ak sa tu bude správne manažovať táto transformácia a podarí sa vytvoriť viac decentralizovaný trh s energiami, bude to na prospech e, miestnych aj regionálnych aktérov, jednak miest aj obcí, pretože tie sú najbližšie k občanovi a verím, že aj celá energetická únia bude pôsobiť na prospech občana. Ďakujem vám a teším sa aj na výbornú spoluprácu do budúcna. Pán predseda, ďakujem rečničke. Slovo má pán Maragal za zelených. Ďakujem, pán predseda. Na úvod by som poďakoval pani Griffin aj pani Moody. Vy ste to povedali veľmi správne Orientácia, charakter práce, ktorú robí na tejto sprave, zdieľame víziu aj kritéria a tešíme sa aj na výmenu názorov a už aj isté výsledky sú v návrhu textu. Máme možnosť ešte účnejšej zmeny a sme schopní prejsť od centralizovaného k decentralizovanému systému, prejsť od systému od znečistujúcich fosílnych palív na systém, ktorý bude sa zakladať na čistých a obnoviteľných takmer nekonečných zdrojoch energie. Takže je tu možnosť prechodu od e, jediného energetického trhu k trhu, kde bude viacero e, poskytovateľov, pretože v súčasnosti e, táto situácia je trochu iná, pokiaľ ide o počet poskytovateľov aj poberateľov. E, v poslednej dobe máme čím ďalej tým viacej občanov, teda osoby, ktoré sú schopné už produkovať elektrickú energiu a sú schopné ju aj dodávať do siete a oni aj v tejto e, v novej štruktúre e, trhu treba s nimi mrátať. Je potrebné, aby všetci mohli príjmať adekvátne rozhodnutia a mm, treba si uvedomiť, že v súčasnosti sa e, ten trh vyvíja veľmi rýchlo a takmer online je potrebné rozhodovať aj o cenách. A mali by sme ísť cestou skutočnej hospodárskej súťaže a konkurencie. Ak táto nebude, tak potom by vlastne takýto trh bol len nejakou fráškou a preto potrebujeme odstrániť všetky existujúce prekážky, monopoly. Ak sa nám toto podarí, e, tak ja dúfam, že aj moja politická skupina, aj všetky ostatné sa dohodneme, aby sme vybudovali skutočne účinný energetický trh a aby aj konzervatívci a e, ďalšie politické skupiny sa správali ako skutoční obhajcovia otvoreného fungujúceho trhu Budeme samozrejme s radosťou s vami spolupracovať našimi návrhmi a ak by komisia správne reagovala na tento návrh správy, ktorú tu pripravíme, tak myslím, že e, to bude veľkým prínosom pre všetkých občanov v Európe. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia. V mene GUE Sadir Benito Siluaka. Nech sa páči. Ďakujem za slovo vám, predseda. V prvom rade by som rád poďakoval spravodajkyni za to, že začlenila návrhy, ktoré sme predložili. Energetický prechod by mali s cestou decentralizovaného eh, trhu s obnoviteľnými zdrojmi a odmietnúť také legislatívne opatrenia, e, ktoré sú prekážkou tomuto prechodu, tak ako je to e, definované v odseku 12, tzv. zdanenie podľa pôdy, teda určité byrokratické prekažky, ale niektoré návrhy idú len cestou väčšej liberalizácie ale v sektore, kde je veľká tendencia na oligopoly a monopoly, je potrebné, aby e, občania mali e, väčšiu kontrolu prostredníctvom obnoviteľných energií a demokratizujúcim procesom. Vzhľadom na energetickú chudobu si myslíme, že v EÚ môžeme e, urobiť veľa. Treba stanoviť konkrétne opatrenia, pretože ide o sociálne naliehavú otázku a podľa správy Ekosoku energetická chudoba v súčasnosti postihuje 50 miliónov ľudí. Myslíme si, že je to príliš veľa, je to vysoké číslo a preto si myslíme, že energetické firmy by nemali odmietať poskytovanie služieb žiadnej osobe na základe ekonomickej situácie. Mali by sa stanoviť sociálne tarify pre nízkopríjmové e, triedy obyvateľstva Ehm, mali by vychádzať, alebo náklady z týchto služieb by mali niesť energetické firmy. Vychádzame z článku 28 univerzálnej, charty univerzálnych práv a na základe týchto záväzkov musíme urobiť rozhodné kroky vpred. <coughs> Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pán Tamburano, mene je FDD. Ďakujem predovšetkým kolegyne Griffin za vynikajúcu správu. Zhodneme sa na obsahu a ďakujem predovšetkým, eh, že sa venuje aj otázke A ja dúfam, že všetci aktéry e, sa môžeme e, zúčastniť a spolupráce na príprave silnejšieho textu. Pre nás niektoré veľmi dôležité body, predovšetkým podľa nás je rozhodujúce, aby sme našli spoločné koncepty energetického prechodu, aby sme jasne zadefinovali na európskej úrovni pojem spotrebiteľov. Potrebujeme lepšie podmienky pre informovanosť a ochráňovať našich občanov a tiež sa aktívne zúčastňovať energetického trhu pre všetkých bez diskriminácie, nezávisle od ekonomických, sociálnych podmienok či digitálnych schopností. Sú potrebné e, aj kampane informovanosti a vzdelávania. Aj toto je ešte časť, ktorá nie je dostatočne preštudovaná aby sme sledovali a mohli preštudovať aj, aké sú zmeny v modeloch správania spotrebiteľov, aby sme na základe toho mohli zadefinovať budúce legislatívne opatrenia v energetickom sektore. Žiadame, aby faktúry boli jasnejšie, štandardizované, prehľadné, pretože v súčasnosti e, sú tieto veľmi e, zložité na pochopenie a občania by mali mať k dispozícii nezávislé nástroje na porovnávanie cien a venovať sa tiež problematike energetickej chudoby. 50 miliónov osôb, ktoré trpia touto chudobou v EÚ, žiaľ, tento počet narastá. Všetci všetci občania majú právo a nemôžeme e, právo na energiu a nemôžeme ich e, nechať bez tejto e, základnej služby. Je to jeden zo základných základných práv občanov a je dôležité rovnako, aby mali prístup teda k energii, rovnako ako k pitnej vode, a e, navrhujem, aby sa energia chápala ako e, spoločný európsky majetok. Ďakujem, pán predseda. Správa prichádza v správnom čase. Systém e, sa mení, spotrebitelia sú čoraz viac zainteresovávaní, majú čoraz viac možností ovplyvniť svoje spotreby energie, Môžu sa slobodnejšie rozhodovať, voliť poskytovateľov, rozhodovať o tom, aký by mal byť ich e, prúd a je dobré dávať ich do centra pozornosti. Avšak z nášho pohľadu v tejto správe sa e, z toho nevyvádzajú tie správne dôsledky, takže nie všetci spotrebiteľ majú rovnaké potreby a želania, nie všetky trhy majú rovnaký stupeň integrácie. A je dôležité, aby spotrebitelia mali tie správne s tým, aby sa vytvoril e, retailový trh, ktorom by oni boli rozhodujúcou silou. A to sa nedá z vrchu podľa nás, ale iba e, správnym otvorením trhu. E, dôležité body vzťahujúce sa na správu by boli ešte ďalej výrobcovia, nie len výrobcovia, nielen o nich to teda ide, a potom nie vo všetkých členských štátoch je nízka miera eh, prechodov medzi jednotlivými poskytovateľmi, ako vo Veľkej Británii, transparentnosť eh, faktúr. Eh, tieto sú komplikované, to sme si už dnes vypočuli. V niektorých krajinách aj nadmerne regulované. Sme za väčšiu mieru transparentnosti, ale rozumnej porovnania s ostatnými poskytovateľmi. To nepovažujeme za zmysluplné na faktúre a sme aj proti tomu, aby e, spotrebitelia mohli e, automaticky prechádzať e, k najlasnejším poskytovateľom, mali by mať možnosť sami sa rozhodnúť. Nikto by sa nemal robiť za nich. Energetická chudoba. Všetci sú zodpovední za to a sme proti nepriamým subvenciám, sme za progresívnejšie možnosti E, oslobodenia od e, daní, e, regulačné opatrenia a sociálne tarify nie na európskej úrovni, to je niečo pre národnú úroveň, nemá to čo hľadať na faktúrach a v tejto súvislosti sme už predostrali pozmeňovacie návrhy. Ďakujem pekne zazneli vyjadrenia našich tieňových spravodajcov, mne svojich politických skupín a teraz sú na rade ostatní členovia parlamentu. Pán Mika. Ďakujem veľmi pekne kolegyni Griffin za túto správu. Želám jej skoré uzdravenie Verím, že sa čoskoro vráti eh, medzi nás. Ehm, ako už spomenuli viacerí deňoví spravodajci, eh, konkurencie schopnosť a skutočnosť, eh, že spotrebiteľ mal platiť tú správnu cenu, to je veľmi dôležité. A ako je to možné zabezpečiť, keď e, sa stretávame v každom štáte s rovnakým problémom, e, s monopolom e, dodávateľov energie. Takže v iných oblastiach môžete urobiť zmeny pomerne rýchlo, ale tu závisíte od jednoducho sietí, ktoré, na ktoré je napojený váš dom. E, niekde sú faktúry už e, v nesnesiteľných výškach a spotrebitelia e, musia platiť neodôvodnené ceny. Potrebujeme skutočnú súťaž, potrebujeme úpravy, ktoré by regulovali to, aby dodávateľa energií mali prístup na distribučné siete, aby sa táto situácia zlepšila. No a k energetickej chudobe je to veľmi aktuálna téma pretože tu máme nedostatok eh, konkurencie schopno, e, eh, eh, hospodárskej súťaže. Máme tu teraz milióny ľudí, ktorí sa nachádzajú v tejto situácii. Pre nich je luxusom e, dodávka energií. A teda vítam E, návrhy, ktoré by to menili a teším sa na e, vysledne dobrú správu. Pán Blanko López. Sumar. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa pridávam ku gratuláciám spravodajkyni za jej vynikajúcu prácu. Ja zdieľam je prístup k tomu, aby občania dostávali, dostávali čistú, udržateľnú energiu a prístupnú, ale aby bola možnosť, aby oni mohli produkovať a skladovať vlastnú energiu, čo E, v Španielsku napríklad nie je možné a je to ďalší krok potrebný, aby sme znížili spotreby, spotrebu fosilných palív v hospodárstve. Nedosiahneme parížské ciele, ak nebudeme mať skutočne aktívnych občanov na energetickom trhu aby občania mali dostatok nástrojov na to, aby mohli porovnávať cieľ, e, ceny, aby mohli rýchlo zmeniť dodávateľa, ak chceme naozaj mať energetickú úniu, potrebujeme sledovať potreby občanov a vychádzať z nich. Trh nemôže fungovať dobre, keď vylúčuje milióny občanov, pretože títo si nemôžu zaplatiť elektrickú energiu. Toto by mal byť prioritný cieľ zamerať sa na nich a na spotrebiteľov. Uh, Mr. Schaffhauser. Schaffhauser. Oui, chers collègues. Euh, Kolegovia, neviem, či žijeme na, v rovnakom svete, ale v Európskom parlamente sa to často stáva. Rád by som zdôraznil, že v tejto správe sú aj pozitívne veci, keď sa hovorí o energetickej účinnosti, ale keďže um, nevidíme a nehovoríme o tom, ako ju financovať, tak to sú len zbožné želania či vianočné želania. Ale teraz sa sústredíme na fakty. Aký je skutočný francúzsky trh, napríklad energetický, my sme monopolom, a máme prvú najväčšiu energetickú e, celosvetovú firmu. A aké sú ceny, francúzske ceny energie, takže predstavte hovoriť o generalizovanej hospodárskej súťaži, keď máme prirodzené monopoly a aby sme mali dlhodobú stratégiu, trh je absolútne neschopný toto dlhodobo zorganizovať. Váš trh a vaša generalizovaná konkurencia a hospodárska súťaž vedie ku prekárnosti a teraz toto chcete ešte zintenzívniť. No však si uvedomte, čo vlastne rozprávate, buďte kompetentní a keď budete hovoriť, o to, aby ste vedeli, o čom hovoríte. Grazie, presidente. Ďakujem, pán predseda. Text, ktorý predložila kolegyňa Griffin, je veľmi cenný. Energetický trh potrebuje transparentnosť, ktorá chýba a musí stať na pevných nohách. Doplnenie tretieho balíčka, demokratizácia energetického systému, podpora e, systému e, dopytu a požiadavky a teda ponuky, to sú všetko body, ktoré sú dôležité a ktoré potrebujú a sú aj hlasne zadefinované v návrhu. Je jasné, že trh pre malých spotrebiteľov e, funguje inak. Ak chceme funkčný energetický trh, e, transparentný a demokratický a solidárny, to je výzva, na ktorú spravodajkyňa odpovedá a veľmi účinne odpovedá. A ja sa teším. Pokiaľ ide o doplnenie tretieho balička, si myslím, že odsek 6, kde sú náklady, ceny, taraf, tarify a transparentné riešenia. To je hlavný prvok toho nového prístupu, aby e, sme mali väčšiu transparentnosť aj medzi všetkými operátormi, aj pre spotrebiteľov, aj do budúcnosti a aby existoval jednotný európsky model elektrick, faktúry za elektrickú energiu, aby boli správne systémy kontroly, označovania a riadenia. A um, rovnako to platí aj pre distribučný proces. Pokiaľ ide o spotrebiteľa, keď sa pozrieme na rozdiely v tarifoch, keď sa pozrieme na rozdielne faktúry, tak e, vzťahy e, s, so spotrebiteľmi musíme stanoviť na základe nového prístupu, ktorý by mal byť transparentnejší. Pán Royal? Najdôležitejšie na správe je, že popisuje nejaký problém, ale pokiaľ ide o riešenia, eh, na rozdiel od ostatných kolegov, si myslím, že nie sú správne. Napríklad štandardizácia eh, ponúk eh, a tie ďalšie zmeny, to myslím vôbec nepotrebujeme, pretože ja si myslím, že e, naši spotrebitelia sa vedia sami rozhodovať, netreba im nič podsúvať. A ako už povedali ostatní kolegovia, nemali sme tu nadmieru zasahovať kolektívne, e, kolektívny prestup e, e, zákazníkov, že by sa mal financovať z prostriedkov EÚ, to nepovažujem za zmysluplné, no a energetická chudoba samozrejme existuje tu, ale to je správne, ale situácia v jednotlivých členských štátov je úplne odlišná. Každá situácia je úplne iná. A veľká zodpovednosť za tak vysoké ceny energií v Európe e, súvisí s našimi politickými rozhodnutiami. To, že e, elektrina je čoraz drahšia, e, to súvisí s tým, že príjmame stále novú legislatívu, ktorá ju robí drahšou Netreba teda, aby sa to eh, v budúcnosti vždy eh, upravovalo na štátnej úrovni. Ja si myslím, že by to boli vhodnejšie riešenia. Ja si myslím, na rozdiel od ostatných kolegov, že eh, hospodárska súťaž, trhové pravidla sú tu veľmi nápomocné a v mojej krajine minimálne sú také silné, že problém so zmenou to už vôbec nie je na strane konzumentov a už tu vôbec nemáme e, tie silné monopóly ako kedysi. Ďakujem pekne, pani Kalas. Ďakujem len jeden e, komentár, kde nesúhlasím so spravdajkyňou a to sa týka inteligentných technológií. Nemyslím si, že tieto sú e, všetky také negatívne, tiež môžu dať možnosti spotrebiteľom, aby sa Ehm, správne informovali a rozhodli, ehm, môžu ehm, urobiť e, trh funkčnejším a tým pádom znížiť e, ceny. Takže inteligentné technológie môžu byť tiež dobrou vecou. Ďakujem. Ďakujem v mene komisie. Pán riaditeľ eh, Borhát, nech sa páči. Uh, uh, Ďakujem pekne, eh, vážení členovia eh, výboru. Vypočul som si mm, vaše komentáre, túto dnešnú diskusiu a s veľkým uspokojením môžem povedať, že sa takmer všetci zhodujeme, pokiaľ ide o jeden základný princíp a mm, Chcel by som použiť slova pani Moody. To, čo potrebujeme, je dobre e, fungujúci e, trh, e, kde by fungovala hospodárska súťaž a ktorý by slúžil spotrebiteľom. To je ten základný princíp, ktorý nás vedie. A áno, definícia spotrebiteľov by mala byť široká. Domácnosti, malé stredné podniky a priemyselní spotrebitelia. To sú všetky skupiny spotrebiteľov. Ale ak toto je ten náš e, vedúci princíp, tak e, čo momentálne to robíme pre spotrebiteľ veľmi málo. A túto otázku si musíme položiť, ako zlepšiť situáciu spotrebiteľov e, v našom energetickom systéme. A o tom toto všetko je. A tu potrebujeme konkrétne práva. A tu, pán Magal, potrebujeme realistický prístup, nie teoretický, akým je do veľkej miery dnes. Dnes e, tu máme e, prestupy, ale ako sa spomína v správe, e, tieto sú často spojené s platením pokút. Tie sa musia odstrániť, musí byť voľne možné prejsť od jedného poskytovateľa k druhému. A potom kolektívne prestupy, to je tiež niečo, čo sa dokázalo v niektorých projektoch ako veľmi užitočné, pretože kolektívne ste silnejší než e, ako jednotlivci. Môžete e, e, takto posilniť trhovú silu spotrebiteľov. Dynamické teda vypočítavanie inteligentné technológie sú tiež zaujímavé, ale nemali by sme ich vnúcovať spotrebiteľom, mali by mať možnosť, či chcú sledovať štandardné profilové Eh, prípadne alebo nie, to by mala byť slobodná voľba. No a potom samotné faktúry. Eh, prvá časť by mala vyzerať podobne vo všetkých členských štátoch a obsahovať iba relevantné informácie pre spotrebiteľov. V, tomto, v tejto súvislosti predstavíme príslušný návrh nemali by tam byť zbytočné e, e, podrobnosti. A potom nástroj na porovnávanie cien, to je veľmi dôležité my potrebujeme mať ale certifikovaný nástroj. Je veľa e, nástrojov, ktoré ale často nie sú dôveryhodné a my musíme zabezpečiť ich spolahlivosť. Pán Blanko López, áno, tento pozor tu máme dnes, ale zatiaľ tu nie je žiaden právny rámec e, pre e, fungovanie e, týchto služieb a do akej miery môžu napríklad poskytovateľia používať distribučné siete. A potom v správe sa spomínajú štandardizované tarify a tu musím povedať, že mám tendenciu podporiť to, čo povedal pán Langen. Naozaj chceme takéto štandardizované tarify tarify, ak by sme tu mali e, e, tieto prechody a dynamickú cenotvorbu, to by bolo oveľa lepšie než štandardizácia. E, vtedy by všetko vyriešila hospodárska súťaž. Od mm, reakcie trhu sa tiež musia vyvinúť inteligentné merače, nové technológie, dynamickú cenotvorbu tu môžeme mať iba keď budeme mať takéto inteligentné merače a e, lokálne e, kroky a regionálne sú veľmi dôležité. Na, tejto regionálnej úrovni môžu vzniknúť také energetické kooperatívy vo vašej krajine. E, pán predseda, som videl veľmi zaujímavý projekt na lokálnej úrovni, čo je možné urobiť, keď sa prepoja správne generátory medzi sebou a to generátory Eh, fungujúce na základe obnoviteľných zdrojov energie. A potom energetická chudoba zraniteľní spotrebitelia, eh, to sú dve odlišné veci, ale treba sa týmto témam venovať. Eh, sú to členovia výboru, ktorí sa zasadzovali za to, aby sa nevytvoril fond na úrovni EÚ. Ja si myslím, že je to naozaj úlohou členských štátov, ale to neznamená, že Európska únia by nemala robiť nič. Myslím, že musíme zorganizovať a už sme to do veľkej miery aj urobili, e, nejakú výmenu najlepších postupov, aby sme pomohli členským štátom, ktoré takéto systémy ešte nemajú, aby tak urobili. A práve som sa vrátil zo Sofie a e, v Bulharsku sa napríklad e, pracuje na liberalizácii trhu s elektrickou energiou. A začali sme ako venovať sa, systém, venovať sa práve zrentelným spotrebiteľom a energetickej chudobe. A sme veľmi blízko pokiaľ ide o presun e, najlepších postupov z iných členských štátov a ich využívanie v bulharskom kontexte. A v máji uvidíte, vypracujeme systém, ktorý e, z môjho e, pohľadu je naozaj vynikajúci, mi sa mu nevyrovná. Takže je e, dobré e, e, viesť tieto diskusie, ale na regulovanej úrovni, na úrovni EÚ je dobré o tom diskutovať, ale samozrejme je to v kompetencii členských štátov. Moody, would you like to... Pani Moody, želáte si v závere diskusie vysloviť svoj názor k tomu, čo doznelo? Ďakujem za slovo a veľmi vítam vyjadrenia kolegov a aj vyjadrenie komisie ako v reakcii na túto správu. Čo je jasné, že e, treba sa dohodnúť na tom, ako riešiť energetickú chudobu a musíme zabezpečiť, aby spotrebitelia energie e, mali korektné, e, aby sa k ním prispalo korektne zo strany dodávateľov a poskytovateľov je potrebné z hľadiska poskytovania informácií pre spotrebiteľov zabezpečiť transparentnosť. Okrem toho je tu aj aspekt technologických eh, riešení. Dnes celkom súhlasím s tým, čo povedal pán Kalas, že eh, sa nedostatočne využívajú technologické možnosti, práve že sa správe poukazuje na túto potrebu. Ďalej je tu aspekt stimulovania regionálnych krokov, pokiaľ ide o dodávky, ale aj na samotné uskladňovanie a aj distribúciu. No, viem, že Terezia bude mať veľký záujem o tie pripomienky, ktoré tu dnes popoludní odozneli a určite bude veľmi úzko spolupracovať s tieňovými kolegami pri zapracovaní pripomienok. Ďakujem veľmi pekne, madam, hovorí pán predseda. Prajeme všetko dobré, pani Griffin. Milí priatelia, termín na predkladanie návrhov je 25. február 12.00. 25. február. Dovtedy môžete predkladať svoje návrhy. Pozmeňujúce návrhy. Ďakujem pekne. Bod číslo 5. Smerom k novej koncepcii trhu s energiou. Tiež tu máme e, správu z vlastnej iniciatívy, teda návrh správy. Výmena názorov pána, teda ohľadne tejto správy pána Langena, vychádza z materiála komisie z júla 2015, týka sa to práve tohoto aspektu vývoja trhu s energiou a ide tu taktiež o legislatívny návrh, ktorý sa týka koncepcie trhov s energiou. Takže teraz, už keď bolo zverejnené to oznámenie komisie, a prišli sme k štádiu legislatívnych návrhov. Niektoré prvky sa budú prediskutovávať, napríklad také dôležité veci ako e, e, zabezpečenie elektric, dodávok elektrické energie, úloha agentúry ACR v budúcnosti, dotácie do energie, ale aj záložné mechanizmy. Hlavne je to dôležité pri e, obnoviteľných zdrojoch energie a potom je tu aspekt dodávok plynu, a to je absolútna nutnosť, ako vieme. Výbor ITN bude venovať aj verejné, verejné vypočunie na túto tému budúceho, budúci mesiac, to je 17. marca konkrétne, veľmi dôležité. Potom, viac menej o mesiac, sa opäť zídeme na verejnom vypočutí práve k téme koncepcie trhu s energiou. Ako vidíte, Samotný názov tejto správy je dosť všeobecný, hej, smerom k novej koncepcii trhu s energiou, ale predovšetkým sa to týka elektriny. Niektoré otázky, ktoré tu spomíname, sa týkajú aj záložných mechanizmov. Tak mi dovolíte, poprosím pána spravodajcu Langena, aby prezentoval, predniesol svoje názory a správu. Nech sa páči, kolega, máte slovo. Sie haben die wichtigsten Punkte schon Ďakujem, pán predseda. Už je spomenuli najdôležitejšie body vypočutie 17. marca a potom návrh na koncom roka. My tu máme významnú e, tému v tomto návrhu. Súčasťou toho je aj vypočutie. Moja e, správa je k dispozícii od 27. januára, je už preložená do všetkých jazykov. E, takže dnes ju môžem prezentovať v jej najvýznamnejších e, bodoch. Vychádzam z toho, že si ju e, kolegovia už mohli preštudovať. Tri body komisie pre budúci trh chcem spomenúť. Jasné signály pre nové investície. Druhým cieľom je európsky prístup k bezpečnosti dodávok a potom posilnenie regionálnej spolupráce v energetickej politike, obzvlášť pokiaľ ide o investície do nových zariadení, e, pravidla podpory, integrácie obnoviteľných energií. Na základe týchto troch cieľov som e, predložil môj návrh. Chcem spomenúť v mojej prezentácii teraz pár bodov. Poprvé návrh e, komisie, že volatilné e, e, ceny sú dôležité signály pre spotrebiteľov a teda majú byť dôležitou súčasťou tvorby trhu v budúcnosti. To v princípe je správne. Ale vyvstáva tu predsa len konflikt medzi týmito signálmi a dlhodobými investíciami a preto by som bol vďačný za vysvetlenia komisie a potom bezpečnosť e, dodávok. Dnes súvisí s e, energetickým e, mixom členských štátov. Komisia tu chce novú európsku dimenziu bez toho, aby sa obmedzili kompetencie členských štátov. Tu je veľa pozitívnych možností rozvoja tohto bodu. Ja som sa k tomu vyjadril a potom e, poskytovateľ via svieti. Tu už je veľmi veľa pozitívnych príkladov kooperácie na politickej úrovni. Teraz treba rozhodnúť, či treba ísť o krok ďalej a kooperáciu TSO viac inštitucionalizovať. Tu sú pozitívne aj negatívne príklady. Ďalšou témou sú e, trhy s kapacitami, Očividne e, trhový mechanizmus e už nefunguje dostatočne v časoch e, reštrukturalizácie energie, obnoviteľných energií konkurencieschopnosť sa znižuje v dôsledku toho, že v jednotlivých členských štátoch trhy pomocou štátnych opatrení sú skreslené. Európska e, politika by mala byť identicky e, uplatňovaná vo všetkých členských štátoch v tejto oblasti. E, schopnosť prenosu elektriny je najdôležitejšia pre vytvorenie európskeho vnútorného trhu. Prepojenie medzi jednotlivými štátmi je ešte stále veľmi chýbajú. Teda terajším cieľom bolo 10 Komisia navrhuje 15 na prepojenie treba eh, sa venovať eh, osobitne problémovým eh, miestam. A tu vystáva otázka pre komisiu, aké perspektívy v tejto oblasti vidí obnoviteľné energie. Tu sú príklady napríklad v mojej domovine ktoré už nezodpovedajú e, dnešnej dobe. Ak 20 e, rokov dostávate e, pevné ceny, treba viac prepojiť obnoviteľné zdroje energii s sieťami. A tiež poskytovateľia prenosových sietí, prepojení. My sme urobili príslušné rozhodnutia už v prvom energetickom balíku. Ale je menej než 100 e, e, tisíc užívateľov v tých bandlovaných e, sieťach. Vraj ja nesúhlasím s takýmto číslom, podľa mňa nie je správne a posledná pripomienka, návrh, ako v prípade všetkých návrhov správ, je tu obsahové obmedzenie, samozrejme obmedzenie e, dĺžky správy. E, ja by som teda poprosila, aby to kolegovia pri svojich hodnoteniach tiež zohľadnili. Ďakujem pekne e, naši tieňoví spravodajcovia, teraz pán Zanonáto. Prosím, obmeste sa na dve minúty. Prosím, dve minúty. Nie, žiaľ, nemôžem vám dať tri minúty. Máme málo času, hovorí pán predseda. V poriadku. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán predseda. Návrh správy kolegu Lanena je e, východiskom. Sú tam body, ktoré sa však musia viac prehlbiť, takom stručne Mám pocit, že e, to, na čo sa tu odkazuje, e, neodráža úplne presne situáciu. Sú tu e, spoločné ciele, ale spomenujú sa tu aj národné okolnosti, Ja mm, nechcem spochybnovať kompetenciu členských e, štátov e, rozhodnúť o svojom energetickom mixe, ale tu sa zachádza nad rámec a nezaberáme sa vôbec dôsledkami na teda oblasť klimatických zmien. No a pokiaľ ide o zmenenie e, dizajnu trhu, to znamená súhlasiť, sústrediť sa hlavne na obnoviteľné zdroje. A e, tu text e, navrhuje 30 e, Ako sa chceme dostať na 30 Prepojte, prestanete podporovať schémy, ktoré podporujú obnoviteľné zdroje. A potom sú tu kompenzačné opatrenia spomenuté odsek 23. Je tu hypotéza končenia fit-in priorities a nebude sa investovať do eh, možností eh, uskladňovania energií. Bez takýchto eh, opatrení sa nedopracujeme na tú úroveň 30 Buďme úprimní. Potrebujeme Ehm, mať e, dobre skoordinované e, kompetencie na úrovni EÚ a zároveň e, si uvedomovať dôležitosť subsidiarity a možnosti rozhodovania pre členské štáty. Toto platí aj pre market design. Kolega Langen sa príliš sústreduje na národné riešenia. Ja si myslím, že sa tu hýbeme nesprávnym smerom dávajú sa možnosti multilaterálnym fórám a nie e, rozhodovaniu na, národ, na európskej úrovni. A potom prosumers nemali by sa tváriť, že e, neexistujú a že nezohrávajú dôležitú úlohu pri vytváraní elektrickej únie. Pramienia ICR. E Pán Krasnodemský, nech sa páči. Pán Ďakujem za slovo, budem stručný. Ďakujem za slovo. A ak dovolíte, chcem zdôrazniť tri veci v tejto správe, ktoré sa mi, ktorá sa mi zdá teda vyvážená a je hodná toho, aby sme tú správu podporili. A navyše je veľmi dôležitá. Naše hodnotenie je pozitívne. V prvom rade právo členského štátu rozhodnúť sa o svojom energetickom mixe. Ako sa správe hovorí, zamýšľal sa práve autor nad určitými mechanizmami v EÚ do budúcnosti a niektoré tie myšlienky, ktoré sme si vypočuli, práve sa týkajú obnoviteľných zdrojov a väčšie orientácie na trh. Áno. A ďalší, tretí dôležitý element je regionálny aspekt ener- trhu s energiou, aby sme všetci mali rovnaké podmienky. He? Čiže rovnaké pravidlá pre všetkých. A to sa týka aj pravidel, ktoré e, vidíme v treťom energetickom balíku. Ale sú tu aj tri kritické poznámky z mojej strany. Prvá sa týka toho, že tu nevidíme úlohu dlhodobých zmluv, o čom sa správa nehovorí. Druhá kritická poznámka sa týka negatívneho prístupu ku tzv. trhom s energiou, to je dôležité z hľadiska energetické bezpečnosti, a potom všeobecná poznámka, chýba nám tu v tejto správe určitú diferenciáciu medzi západnou Európou a strednou a východnou Európou, ako aj hodnotenie nákladov na reformovanie trhu trhu s elektrickou energiou, pretože my sme tu v takej špecifickej situácii. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste boli struční. A teraz má slovo predstaviteľ ALDE. Ďakujem, pán predseda. E, ospravedlňujem kolegu, ktorého zastupujem a prečítam jeho poznámky. Oceňujem prácu spravodajcu aj všeobecné orientácie a pripomenúť, že vytvorenie skutočného európskeho elektrického trhu je e, nevyhnutné, aby sme zabezpečili bezpečnosť dodávok, vychádzajúc z toho, že e, odoberáme z tretich krajín, ako správa správne zdôrazňuje, e, trhový prístup musí byť ústredný v európskom trhu, aby sme posilnili schopnosť nášho priemyslu a dosiahnutie environmentálnych cieľov je potrebné aby sme náš právny rámec mali predvídateľný a stabilný. EÚ nebude môcť tieto ambície zrealizovať. Potrebujeme e, investovať do nových technológií, ktoré sú výkonnejšie. Regionálna spolupráca, ktorá sa viackrát spomína, je dôležité a musíme dosiahnuť dobrú úroveň tejto spolupráce. Regionálne a národné politiky sa nesmú realizovať na úkor iných. Nesmieme dopustiť fragmentalizáciu tohto trhu. Spolupráca je rozhodujúca. Pán uh, Telica e, zdôrazňuje, že je potrebné sa venovať problematike nedostatku ponuky. Mnohí e, zainteresovaní e, ale zatiaľ nepostupujú tak, že by sme mali potrebné modely, ktorými by sme sa mohli riadiť. Predstaviteľ, ktorý na slovo hovorí za zelených. Dámy a páni, chcem poukázať na to, že mnoho v tejto správe e, je také, čo môžeme zdieľať aj my. Je tu určitá kritika aj skepti, skepsa z hľadiska toho, ako dokážu jednotlivé štáty riešiť otázku e, tých platieb toto by mohlo nakoniec troška do istej miery aj podkopať e, vnútorný trh EÚ a myslím, že práve to je problém s tou oligopoliou a pokiaľ ide o regionálnu spoluprácu, vravíte, pán Langen, že ste za túto regionálnu spoluprácu, ale potom poviete, že v podstate nepotrebujeme žiadne európske vlády, aby sa k tomuto priklonili pozitívne. A teraz, ako povedal pán Zanato, aj komisia sa vyjadrila, že vlastne aj trh s plynom naznačuje, akým smerom by sme sa mohli uberať v oblasti trhu s elektrinou. Ekonomické benefity regionálnej spolupráce, ak tieto chceme dosiahnuť, tak potrebujeme určité riadenie a správu. Ak by ste mm, dali prednosť inému vyjadreniu, možno ambicioznejšiemu, nech sa páči. Ale čo nevidím dostatočne e, vyjadrené, pokiaľ ide o ETS, teda o obchodovanie s emisiami, tak vo vašej odpovedi by ste mohli povedať, aké konkrétne opatrenia chcete prijať. Posilnenie? Hej, ako? A iste, e, dopyt a reakcia na dopyt, to je asi ten najpriamejší ťah na bránu v tomto smere, ale troška sa mi zdá, že e, tu cítim ako byť aj ideológiu proti obnoviteľným zdrojom. Tak mi to e, zaváňa v tom texte. Ale keď akceptujeme, že e, na trhu alebo z hľadiska trhu vidíme aj reakciu na otázky s uhlíkom a spotreby, tak potrebujeme dlhodobé riešenia. Ďakujem pekne. Prvom rade si myslím, že je pozitívne, že pár vecí sa minimálne oznamuje. Podiel obnoviteľných eh, zdrojov, vytváranie, budovanie sieti, regionálny prístup, eh, zabezpečenia. Ale eh, nespomína sa to do podrobností 26, energetický mix. A celá tá nevolená jadrová, jadrová energia, to považuje za nesprávne. Takéto veci by sa už nemali písať. Ja som si proti tomu. Dôležité a správne je eh, mať kritický postoj k mechanizmu kapacity, tak máme predmetom aj vypočutia. Povedala by som, že sme jasne proti týmto národným mechanizmom kapacity na jednej strane, pretože tu nie je žiaden model, ktorý by bol taký vyzretý, aby bolo možné ho preferovať. A e, zmenilo by to zásadne e, systém trhu. Nie je tu e, žiadna takáto potreba. Viedlo by to nie k vnútornému trhu na európskej úrovni, ale k ohraničovaniu sa a sme toho názoru, že pre takéto veci je v prvom rade dôležité hodnotenie dopadov. Takže e, je skeptický môj pohľad voči trhu e, s kapacitami. Zatiaľ toľko. Ďakujem pekne. Kolega Tamburáno. Ďakujem, pán predseda, ďakujem pánovi Langenovi za jeho prácu, ktorá je pozitívna a oceňujeme krit týku mechanizmu kapacity, ako predrečníci už spomenuli. Reforma energetického trhu musí byť kľúčovým nástrojom, aby sme urýchli proces dekarbonizácie nášho hospodárstva, aby sme dosiahli európske klimatické ciele. Niektoré body, nový spôsob eh, aplikácie obnoviteľných zdrojov akým spôsobom e, sa bude podporovať. Rovnako by sme mali byť ambicioznejší e, úlohu e, spotrebiteľa. Treba brať do úvahy všetky elementy. ide len o samotný princíp tvorenia cenov, cien, tento systém by mal byť systémom participácie viacerých aktérov. Vieme, že máme fluktujúce ceny, ale potrebujeme mať záruky inklúzie, aby niektorí európsky občania sa nedostali mimo trhu, hlavne tí najzraniteľnejší. V predchádzajúcej výmene názorov sme spomenuli 50 miliónov občanov, ktorí trpia energetickou chudobou, je to 10 obyvateľstva. Keď hovoríme o energii, tak a keď stále hovoríme o účasti, treba zadefinovať vhodné finančné nástroje, aby sme e, zvýšili počet výrobcov. Potrebujeme aj predpovede do 20-30 rokov pre lepšie fungovanie tohto trhu subvencie a vzhľadom na fungovanie e, mechanizmu kapacity sa to, e, je to v prospech iných a v neprospech druhých sektorov. Na to nesmieme zabúdať a mali by sme mať k dispozícii taký systém kompenzácií, aby všetci aktéry mali rovnaké podmienky. Ďakujem. Danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte Ďakujem, pán predseda. Chcela by som poďakovať pánovi spravodajcovi za túto vynikajúcu správu, ktorá hovorí o tých potrebných veciach pre nový e, dizajn e, trhu s obnoviteľnými energiami, a aby e, bol e, tá pripravený na budúcnosť. Chcem spomenúť pár základných e, premis. Nemecko-Rakúska e, cenová e, zóna treba, aby ostala zachovaná Nechceme dotočné e, zvyšovanie cien. Ehm, je treba mať jednotné e, regulačné podmienky. To je potrebné, pretože sa nemá integrovať iba e, maloobchodný a veľkoobchodný, ale aj 8 ďalších. Je treba sa venovať obnoviteľným zdrojom energii, tak aby tieto mohli eh, prevziať svoju plnú zodpovednosť. Aj eh, eh, pokiaľ ide o kap- mechanizmy kapacitné, sme za prémie kapacitné pre európske elektrárne pokiaľ ide o nových aktérov, treba e, tam popracovať na definícii. A e, musíme si zvoliť e, systemický prístup, strednodobo, celkovo náklady musia byť zachované do tých, v rámci tých vyrovnávajúcich výpočtov všetci aktéry na trhu musia e, byť potrebení transparentnosti, jasné rámcové podmienky sú potrebné a vytvorenie e, takisto treba posilniť e, transparentnosť pomocou elektronických platformiem. Treba sa zaoberať aj novými, e, e, novými službami a treba sa e, kontrolovať. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem vám všetkým. A teraz už musíme obmedziť na jednu minútu zoznam rečníkov. Každý z vás Ďakujem pekne. Energetická únia musí vytvoriť elektrický prepojený európsky trh, aby musí vychádzať z energetickej účinnosti a z maximálneho využitia energetických zdrojov za prístupné ceny. Ak chceme dosiahnuť tieto ciele, musíme zvýšiť prepojenia na vnútornom trhu aby sme ukončili e, s energetickými ostrovmi, ako je Pirenejský polostrov. Musíme ísť cestou trhov kapacít, Nedostatok integrácie ohrozuje bezpečnosť dodávok. Kľúčom je zvýšenie prepojenia a lepšia energetická účinnosť v riadení dopytu a v energiách generovaných e, vlastnými e, samotnými občanmi a ktoré budú e, šírené a distribuované inteligentnými sieťami, aby nikto nebol vylúčený z trhu. Next. Vážené kolegyne, kolegovia, dovolte mi povedať, že v nasledujúcej hodine a pol budeme sa venovať tejto istej téme alebo podobnej téme aj s pánom komisárom Kanetem. Takže Môžete si tieto otázky nechať na pána komisára. Takže teraz e, ešte sa budeme venovať tomu vypočeniu 17. marca. A tá téma bude rovnaká. Takže pán Lubík má slovo. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ide mi o to, že e, toky energii zo severu a na juh, obzvlášť v Nemecku, kde e, to mimo Nemecka, e, na východe aj na západe. Treba sa zaoberať nad novou e, tvorbou cien a ne, rešpektíve sú národné hranice. Príslušné návrhy sú tu podobne dobre zvolené. A potom otázka národných kapacitných trhov nechceme, chceme európske s e, správnymi tendrami a s pravidlami, ktoré platia aj na e, burze. To by malo byť dôležité pre e, teda, reálne obchody a nemalo by sa to stať objektom špekulácií značného sveta. A napríklad ako Bulharsko je treba sa zabrať tým, ako e, pokrývať, e, že, by ceny mali pokrývať výrobu a nemali by byť nižšie. Pán e, Zorino. Ďakujem pekne, pán predseda. Koordinácia, integrácia, to sú kľúčmi jednotného energetického trhu, energetickej únie a preto je potrebná regulácia Správa, tak ako je naformulovaná, je málo ambiciozná, dokonca v tejto oblasti aj protirečivá. Vyzýva sa ku koordinácii, ale odmieta sa európsky dohľad. Zhodnem sa s pánom Turmensom a ďalšími, že treba rešpektovať kompetencie členských štátov, ale treba dať e, tejto únii väčšiu európsku dimenziu. Z oči voči tomu, čo sa tu identifikuje ako integrácia obnoviteľných e, zdrojov energie, aby sa využili veterné a hydraulické zdroje, ale treba využívať aj viacej ehm, to, e, čo bolo e, získané výskumom. Oceňujem podporu prepojení inteligentných sietí, ktoré idú v prospech jednotného trhu. Ďakujem. Kolegovia, veľmi stručne chcem povedať, že kolega Langen predložil veľmi dobrú správu e, na naše správne otázky, venuje sa správnym témam, aj politické hodnotenie ide, myslím, správnym smerom. Vôbec ma neruší odsek 26. E, chceme mať európsky e, trh, ale samozrejme chceme si zachovať národné kompetencie, to považujem za správne. je to takto v súlade so e, e, zmluvami a aj to, čo hovorí ku kapacitným trhom, je správne. Áno, chceme ísť smerom k európskemu kapacitnému trhu, ale za predpokladov, ktoré pán Langen vo svojej správe jasne formuluje, e, treba čo to prechodne akceptovať, ale komisia podľa to preskúma presne, no a potom treba Tretia téma integrácia obnoviteľných energií. Tam tiež môžem pána Lenina iba podporiť, že by sme mali vychádzať aj za eh, signálov trhu. Ďakujem, pán Schaffhauser. táto správa je veľmi centristická, konsenzuálna. Niekoľko otázok, pán Langen. Prvá. V bode E hovoríte kap, trh kap, národných e, kapacít e, stiažujú integráciu. Odvolávate sa na energetickú politiku a nemyslíte si, že je to práve naopak, ak chcete pevnú reťaz, potrebujete národné kapacity, ako chcete urobiť reťaz. Keď nevychádzate z národných kapacít, druhý bod – ste proti fixným cenám, prioritám prístupu, ale vďaka tomu my vo Francúzsku sme schopní vám dodávať elektriku a vy rovnako a navzájom doplnkovo a chcete regulačný rámec a nie je to vary protirečivé a v bode 2 a v bode 5 chcete silné podnety, tak buste za regulovaný trh alebo ste za liberalizovaný trh, ale vy si nemôžete vybrať. My musíme nakoniec predsa len skončiť v regulovanom trhu. To add, uh, Mr. Rapporteur, two short... Dve krátke myšlienky. Uh, potrebujeme zabrániť tomu, aby tu vznikali nekoordinované nejaké medzery. A ďalšia vec. Budeme mať vlastne E, vyššiu závislosť e, v EÚ z hľadiska plynu. No, budeme závislí viac na vonkajších zdrojoch a ak e, nebudú dostatočne rozjané obnoviteľné zdroje, toto vieme. A po tretie, musíme vyzvať komisiu, aby E, začala vypracovať štúdiu, možno aj s príslušnou e, zložkou Európskeho parlamentu, ohľadne takého vytvorenia štruktúry trhu, kde by sa čo najlepšie e, využívala cena a zhodnocovanie a aby neunikal uhlík. Ďalej, pán riaditeľ Borhardt, z mene komisie máte slovo, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. A Prepáčte, že som to zase ja, kto sa hlási, ale mám to vlastne všetko na tanieri, je to moja parketa. Hovoríme tu o dôležitej téme a myslím, že práve vy, pán predseda, ste v úvode povedali, že je tu veľmi úzka naviazanosť medzi e, veľkou obchodom a malou obchodom z hľadiska trhu a je tu teda súvislosť medzi správou pani Griffin a touto správou. A veľa záleží od toho, ako sa bude riadiť aspekt dopytu. A áno, máte pravdu, sú tu dve rôzne správy, ale keď hovoríme o veľkom obchode, a myslím, že je tu konsenzus medzi týmto výborom a aj komisiou v tomto ohľade, ale potrebujeme otvorený, integrovaný trh, ktorý bude zabezpečovať bezpečnú energiu, ktorú si môžu ľudia dovoliť a bude to udržateľné z hľadiska zásobovania spotrebiteľov podľa toho, samozrejme, ako to mm, bude čo najlepšie znašať životné prostredie. A chcem zdôrazniť niektoré body, o ktorých sa tu diskutovalo, a tieto sa týkajú aj e, spôsobu, ako sa bude vyvíjať trh z hľadiska veľkého obchodu s elektrinou. Chcem povedať, že systém e, stanovania cien v e, správe pána Langena sa vyjadruje podpora určitému systému stanovania cien elektriny a navrhuje sa určité testovacie obdobie. Myslím, ale to je dosť nákladné. Ťažko robiť nejaký demokratický spôsob, e, keby sa mali stanovať ceny e, na základe toho, aký je povedzme e, nedostatok a, alebo kde sú určité väčšie miery dopytu. Ale chcem práve nadviezať na to, čo povedala aj jedna z e, kolegyň. Ide o to, že sa tu nachádzajú možné odpovede a aj priestor na zamyslenie. A dokonca aj vy, pán predseda, ste hovorili o určitých e, e, definíciách cien a na toto aj na niektoré medzery sa bude sústreďovať aj komisia. Nakoniec e, medzi Rakúskom a Nemeckom tiež prebiehajú roz, rozhovory na túto tému. A keďže o chvíľu príde môj šéf pán Arias Kaniete, budem veľmi stručný. Niektoré z tých dôležitejších bodov chcem spomenúť ešte. Myslím, že e, tu nebol jednoznačný názor na regionálnu spoluprácu. V tomto zmysle správa pána Langena nie je až tak veľmi e, taká pozitívne naladená regionálnej spolupráci, ako by asi bolo potrebné. Odizneli tu nakoniec e, názory aj vo vzťahu k posilnenia konferencií agentúry ACER. Dobre. Ak chceme regionálnu spoluprácu, tak nie je inej cesty, než naozaj sa ENCO, tieto e, ENCA proste priblížia spoluprácou k sebe. A prejave chceme zdôrazniť ten mechanizmus kapacít, o ktorých hovorí aj správa pána Langena. A my samozrejme nie sme proti tzv. mechanizmom kapacity, ale najprv treba demonstrovať, že tu existuje dopyt a potreba po tomto prístupe a musí sa jasne preukázať, že v danom regióne a nie len v jednom členskom štáte chýbajú nejaké takéto kapacity, lebo možno váš susedný štát má dostatok kapacít a toto by dokázalo pokryť aj vaše potreby vo vašom štáte, povedzme. Takže tieto mechanizmy kapacít, treba sa pri nich vyhnúť tomu, a to hovorí správa pána Langena, musíme sa vyhnúť vôbec skreslovaniu trhu. A nakoniec ešte sa tu spomínalo, popri tomto novom usporiadaní trhu hovoríme aj o bezpečnosti dodávok a tam sa reflektuje do istej miery aj to, čo sa navrhuje v legislatívnom návrhu a pán komisár Arias Kaneta vám povie viac v súvislosti s plynom, ale dá sa to povedať aj o elektrine v tom zmysle, že bezpečnosti dodávok sa môžu teda týkať aj elektriny na regionálnej úrovni a pán komisár Arias Kaneta vám to detálne ešte predložiť. Ďakujem veľmi pekne. Uvítame o chvíľu samozrejme pána Ariasa Kanieta, ale pokiaľ ide o správu, poprosím pána Langena o záverečné slova. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rode mm, chcem poďakovať všetkým kolegom, aj tieňovým predstaviteľom. Niektoré tie myšlienky, ktoré tu odozneli, už odozneli aj predtým, ale sú tu dva body, na ktoré by som chcel reagovať, ktoré som chcel spomenúť. V prvom rade je tu úloha agentúry ACER. ACER. Je tu viacero príkladov, ktoré tu odozneli a týka sa to aj cezhraničných aktivít a regionálnej spolupráce. Takže v tomto zmysle som spomínal tento bod a ten sa týkal toho národného schvalovania. A tu je viacero príkladov, ktoré súvisia s agentúrou ACER. Po druhé, samozrejme, v plnej miere podporujem to, čo navrhuje komisia v súvislosti s obnoviteľnými energiami. A chcem povedať, že ak sa zbavíme dotácií, to sa netýka len týchto obnoviteľných zdrojov, ale aj jadra, jadrovej energie tam by to bolo tiež vítané. Takže pán komisár Almunia nám poskytol údaje v súvislosti s týmto. Máme zaujímavú cifru, pokiaľ ide o dotácie do atómy, do jadrovej energetiky. A spomínalo sa to aj konkrétne v súvislosti s Britániou a je jasné, že takéto dotácie spôsobujú určité skreslovanie hospodárskej súťaže. V každom prípade ďakujem vám všetky, za všetky pripomienky. Pán predseda, ďakujem aj všetkým tieňovým predstaviteľom, kolegom, ktorí sa zapojili do diskusie a dovolte mi povedať vám, že termín pre na odkladanie, predkladanie návrhu je 23. marec a je to polnoc. Opravujem. 21. marec 11.59 večer, čiže 23.59. Ďakujem vám. Pán komisár, sme veľmi radi, že vás tu opäť môžeme medzi nami privítať na štrukturovanom dialogu medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou. Ide o prezentáciu balíka o plyne. Predniesie ju pán Miguel Arias Canete, komisár pre oblasť klímy a energetiky. Ako si spomínate, vážení kolegovia, 16. Eh, februára komisia prijala tzv. energetický balík pre plyn a boli tam obsiahnuté dva e, legislatívne balíky, jednak bezpečnosť e, od dodávku k plynu a jednak medzivládne dohody medzi členskými štátmi a tretími krajmi o energetike a boli tam aj dva nelegislatívne návrhy, jednak kúrenie a chladenie a ďalší sa týkal skvapalneného zemného plynu a stratégie uskladňovania veľmi dôležité z hľadiska energetickej únie a vôbec celkového trhu s energiou. Ak mi dovolíte poprosiť vás, pán komisár, aby ste predniesli svoje vlastné stanovisko a stanovisko Európskej komisie. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda, dámy a páni. Dovolte mi v prvom rade poďakovať za pozvanie na to, aby som predniesol informáciu o tomto energetickom balíku v súvislosti s plynom. Je mi jasné, že keď som tu bol pred rokom, a prezentoval som štúdiu. Vedel som, že sa sem vždy budem môcť vrátiť, keď príde e, nejaké návrhy, ale keď, alebo keď sa prednesú nejaké návrhy. A verím, že budeme mať e, dnes ešte aj od dnes ďalej príležitosti vrácať sa k tejto téme. Dnes budem teda hovoriť o veľmi dôležitej téme, ale prv by som sa chcel venovať niektorým otázkam, ktoré ste v neuplynulých týždňoch nastolili. Prečo tento balík? A prečo ho potrebujeme teraz? Je to jednoduché. Potrebujeme ho preto, že sme dosť zraniteľní z hľadiska dodávok energie. A potrebujeme určite riešiť krízu, ktorá tu už bola v minulosti, napríklad v roku 2009, a situácia je ešte stále neistá. Stres testy nám ukazovali, že ešte stále sme veľmi zraniteľní, pokiaľ ide o dodávky plynu a viac než polovicu energie, ktorú spotrebovávame, dovážame. Je príliš mnoho krajín, ktoré príliš závisia na jednom dodávateľovi plynu. A vieme, aká je politická a geopolitická klíma a, a musíme teda rozmýšľať aj z tohoto strategického hľadiska. Potrebujeme teda konať teraz. A toto platí aj v súvislosti s transformáciou ohľadne dekarbonizácia. Vieme, že e, nakoniec zemný plyn e, vytvára o polovicu menej emisí než čierne uhlie a aj je to v podstate pozitívnejší e, zdroj energie plyn je a aj bude veľmi dôležitou súčasťou našej transformácie ku nízkouhlíkovej ekonomike. Ale naša štúdia sa netýka len toho, že by sa mal viac využívať plyn, ale by, že by sa mal využívať rozumnejšie, inteligentnejšie, aby sme dosiahli vyššiu efektívnosť. Každé percento e, zvyšovania energetickej efektivnosti predstavuje zníženie dovozu plynu o 0,6 A toto je pozitívne. Ale jednoduchá realita poukazuje na to, že táto transformácia potrvá nejaký čas. Potrebujeme predsa zaistiť bezpečnosť a udržateľnosť. Dovolte mi teraz ešte odpovedať, ako k tomuto pristupujeme. Celý tento balík pozostáva z dvoch legislatívnych návrhov, ktoré, e, teda na ktorých budeme spolu s vami úzko spolupracovať. Dovolte mi e, najprv e, s revíziou príslušného nariadenia, ktoré sa týka dodávok. Národné politiky alebo politika energetická v jednotlivých štátoch a prístup k nej nie je vždy nápomocná celkovému riešeniu situácie a dochádza potom ku rizikám v dodávkach a je tu aj nedostatok spolupráce. A práve na toto sa chceme zamerať. Solidarita, kooperácia a koordinácia. Tu treba e, zabezpečiť dostatočnú, e, dostatočné množstvo plynu pre všetkým do domácnosti, ale aj celkovo do podnikov. A musíme zaistiť ochranu tých, ktorí sú najviac zraniteľní. Preto je potrebné vypratovať aj hodnotenie rizík. A myslím, že solidarita je tiež veľmi dôležitým prvkom. Ide o to, aby sme predišli krízam v dodávkach plynu. Existujú zmluvy v dodávkach, ktoré majú viac než rok a to E, vieme, že sa týka aj tých dodávateľov, ktorí zabezpečujú až 40 dodávok na trhu. Samozrejme, že nebudeme každý rok meniť e, zmluvy, ale ide o to, aby sme zabezpečili, že bude veľmi jasný obraz o tom, aká je bezpečnostná situácia z hľadiska zaistenia dodávok. Dovolte mi pristúpiť k druhému legislatívnemu návrhu, a to je medzi, to sú medzivládne dohody medzi členskými štátmi EÚ a tretimi krajinami v oblasti energetiky. No a v podstate ide o relatívne novú legislatívu v tomto smere, ale e, ka, pán Karin Castillo de Vera a ďalší kolegovia pracujú na tejto téme a je to veľmi potrebná legislatíva na vylepšenie súčasného systému, ktorý nezabezpečuje, že e, že sa budú plniť aj príslušné zákonné požiadavky, ktoré platia v EÚ, v praxi teda. A keď dochádza k nekompatibilite, tak to môže narušiť bezpečnosť dodávok. Nie tu vlastne viacero príkladov, teda nedodržiavania európskej legislatívy a toto má veľmi škodlivý dopad a komisia e, bude hodnotiť práve jednotlivé krajiny z e, hľadiska, ako plnia e, príslušné predpisy a potom, ak sa neplní, tak do 6 týždňov bude požadovať zlepšenie a vyjadrenie danej krajiny k danej téme. Ak daná krajina ale E, poruší e, súčasné predpisy v tom zmysle, že uzavre nejakú dohodu s treťou krajinou, ktorá e, odporuje pravidlám stanoveným v nariadeniach EÚ, tak potom bude ďalej komisia uvažovať o príslušných sankciách. Cieľom je, aby dohody s tretími stranami nemali škodlivý účinok na vnútor, fungovanie vnútorného trhu EÚ. Aj minulý týždeň boli predložené e, tieto návrhy. Predovšetkým chcem povedať, že sú tu dva nelegislatívne. Jednak ide o kúrenie a chladenie a potom skvapalnený zemný plyn a stratégia uskladnenia. Práve prečo e, toto zdôrazňujeme, ide o diverzifikáciu. Ale ak chceme toto realizovať, musíme vytvoriť patričnú infraštruktúru. Už teraz existuje značná kapacita EÚ, že sa dá LNG využívať a dá sa pri, dovážať aj zo stredného výboru, z Kataru a z niektorých ďalších krajín. Ale e, e, v viacich krajinách ešte stále realitou to, že tam prevláda spoliehanie sa na jediného dodávateľa plynu. Preto Napríklad vítame viaceré projekty, napríklad aj v oblasti Pobaltské, v strednej a východnej Európe a tak ďalej. Ide o to, aby sme odstránili úzke miesta a diverzifikovali, aby sme zvyšili konkurencieschopnosť e, v jednotlivých regiónoch. A doteraz sa nám nepodarilo dostatočne efektívne pôsobiť v tejto oblasti, e, pôsobiť v rokoch 2011 až 2014 z hľadiska tejto diverzifikácie, ale potrebujeme e, využiť tie prednosti, ktoré máme a preto budeme e, viacej posilňovať ešte aj e, kontakty s tretími krajinami v oblasti skvapalneného zemného plynu a budeme zintenzívňovať e, dialógy teda aj s ďalšími potenciálnymi dodávateľmi. Chcem povedať, že tento balík sa netýka o to, len toho, že by sme mali mať viac plynu. Nakoniec E, chladenie spotrebúva polovicu našej energie a to je v podstate ekvivalent troch štvrtín našej, našich dodávok plynu. Väčšina e, budov má také systémy vykorovania, ktoré e, boli postavené ešte prvne, že vznikli vôbec nejaké normy pre hodnotenie kvality vykurovania. Takže mikrovania teda a chladenia. Takže musíme lepšie prepojiť eh, chúrenie a chladenie vo vzťahu ku dodávkam energie. Musíme taktiež zabezpečiť lepší spôsob skladovania energie. A verím, že nová štruktúra toto umožní. príslušný dokument z roku 2016, ktorý hodnotí efektívnosť e, fungovania chladiacich a výhravných systémov v budovách, nám pomôže pokročiť e, aj ďalej a pomôže nám nájsť a vypracovať nové nástroje pre zvýšenie efektivity. Cieľom je znížiť o 75 eh, spotrebu energie v týchto budovách, ktoré sú umelo vykurované a chladené. Samozrejme je potrebné zaviesť aj inteligentné systémy, aj in, no, inovatívne formy financovania, napríklad, že sa budú agregovať malé projekty do väčších. Pokiaľ ide o kúrenie a chladenie, tam by mohol byť ten hnací mechanizmus ekonomiky a zároveň aj katalizátorom. Dámy a páni, dovolte na záver povedať, že tento balík má poskytnúť bezpečnosť, solidaritu a efektívnosť, ktorú Európa potrebuje. Teším sa na vaše otázky a všetkým chcem povedať vášmu výboru, že ocením aj legislatívne pripomienky. Pán predseda, ďakujem rečníkovi, pánovi komisárovi za jeho vyjadrenie. Takže vypočuli sme si veľmi dôležité body, napríklad e, spomínali ste pán komisár sklapaný zemný plyn, LNG a nakoniec e, e, sa to týka asi 36 krajín, teda EU plus susedov. A je tu aj možnosť kolektívneho nákupu plynu. Myslím, že toto je poprvýkrát spomenuté v oficiálnych dokumentoch, keď Európska komisia toto explicitne uvádza. A ide o to, aby sme predišli krízam. Toto je nesmierne dôležité. Dá sa to porovnať, že to je to je rovnako dôležité ako riešiť krízy. Projekty, ktoré, alebo projektovanie spôsobu, ako predchádzať krízam, je tiež nesmierne dôležité. Určite jedna krajina dokáže spustiť nejakú krízu, ale žiadna krajina jedna sama o sebe nedokáže vyriešiť krízu, ak tá nastane. Preto je veľmi dôležité, aby sme mali komunitárny prístup k tejto téme. Takže ešte raz vám ďakujem, pán komisár, a teraz pristúpime ku predstaviteľom našich politických zoskupení. Pán Rubik v mene EPP. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem komisárovi Kanietému eh, pokiaľ potvrdil o iniciatívu eh, s týmto balíčkom, táto je pre nás veľmi dôležitá, je dôležitá pre európsky vnútorný trh. 400 miliard eh, eur teraz import, importujeme a preto kľúčovou otázkou je, čo sa môže vyrábať v samotnej EÚ ako docieliť ceny, ktoré by boli eh, znesiteľné pre spotrebiteľov. Keď sa pozrieme na to, že na severe sú k dispozícii veľké kapacity, eh, napríklad eh, v Norsku alebo v Jadranskom mori na juhu Cyprus. Máme tu veľa možností v oblasti plynu, pokiaľ ide o naše vlastné kapacity. A tam by som kladol prioritu. No a E, Pre e, z, e, od uhlia na plyn by nám tiež mohol pomôcť znížiť CO2 emisie a potom samozrejme aj sieť plynovodov je tu dôležitá, musí umožňovať vhodné ceny a potom infraštruktúra ktorú ešte musíme vytvoriť, je tiež veľmi dôležitá. Junckerov plán v tejto súvislosti je veľmi významný a bolo by treba, aby sa mohol využiť spolu s Connecting Europe Facility za týmto účelom, pretože vieme, že hlavným problémom sú aj povolovacie lehoty pre E, výstavbu infraštruktúr. Tu vidíme prioritu, aby čo najrychlejšie bolo možné e, e, vyriešiť aj uschovávanie, ukladanie plynu, pretože bezpečnosť dodávok samozrejme závisí aj od tohto, ale aj od vlastných možností výroby. Ďakujem.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 na jednej strane nám umožňuje e, docieliť veľmi dôležitý e, cieľ 30 e, obnoviteľných energií. Bez stratégie pre plyn by táto stratégia nebola dosiahnutelná, pretože nemáme žiaden stroj energie, ktorý záložný, ktorý by nám umožnil inak dosiahnuť tento cieľ je tiež dôležité mať dobrú prepojenosť medzi všetkými e, e, zdrojmi, e, dodávateľmi energií. Toto je veľmi dôležité. Nepostačuje kupovať plyn, musíte vedieť aj od koho, inak nebudete tu mať zabezpečenú potrebnú mieru istoty. Vítam tiež e, integrovaný prístup, e, pokiaľ ide o zemný plyn. E, myslím, že po prvýkrát teraz niekto má odvahu nadniesť túto tému. To je do hlavnej miery politický problém. A myslím si, že je tiež veľmi dôležité aby sme bazírovali na význame cezhraničných prepojení. Dôležitá je regionálna spolupráca. Tu sa pýtam, ako zabezpečíme, že táto bude fungovať a aké sankcie e, predpokladáte pre členské štáty, ktoré by si tu nesplnili e, svoju úlohu. A potom pokiaľ ide o e, kvalifikovanú väčšinu, pokiaľ ide o ex ante hodnoty, Eh, ako budete postupovať, pretože v minulosti tu bola eh, opozícia. No a keď sa príjme balíček o plyne, myslím, že nám to tiež pomôže eh, vyriešiť určité otázniky v súvislosti s bojom proti klimatickým zmenám. Ehm, čakáme na riešenia týkajúce sa zemného plynu pri, teda v oblasti lodnej dopravy. Pán Krasnodecký. Ďakujem. Komisárže, otuž... Mám na vás jednu otázku, pán komisár. Európska komisia v rámci tohto balíčku by získala možnosť kontrolovať komerčné dohody pod zámienkou zabezpečovania energetickej bezpečnosti EÚ a ja by som rád vedel, ako by tento mechanizmus kontroly vyzeral a či sa predpokladajú nejaké sankcie, pretože zatiaľ to nie je upresnené a ak by boli, tak akej povahy by boli v prípade, že by sa porušila energetická bezpečnosť alebo jej princípy, keby teda komisia prišla takémuto záveru v prípade komerčných dohôd. Ďalší rečník, Klod Turmeš v mene zelených. Uh, thank you. Uh... Ďakujem. Začnem s tým, čo by malo byť uh, prioritou pre komisiu, teda stratégia pre kúrenie a chladenie. Myslím, že môžem e, podporiť každé opatrenie, ktoré spomínate, ale myslím, že ten e, väčší pohľad vám e, chýba na to, aby ste podporili investície. Máme tu momentálne nízke ceny za ropu a zemný plyn, takže ako Eh, postupovať eh, v takejto situácii a to, čo mi tu chýba v komisii stratégie, v stratégii komisie, zostanú tie eh, ceny takéto, aká je stratégia Európy. Má to geopolitické aspekty, ekonomické aspekty. A všetci experti na energiu za posledné mesiace hovoria o práve tomto a komisia pripravuje dokument, e, v ktorom úplne mlčí o tejto téme, takže prosím, povedzte nám k tomuto niečo viac. Ako zelený e, podporujeme e, komisiu, komisiu pokiaľ ide o EGAS. V tom vás podporujeme a tiež regionálna bezpečnosť dodávok plynu v tom vás podporujeme. Tu potrebujeme naozaj dobrú stratégiu, pretože veľa členských štátov e, sa e, rigidne obmedzuje na národné plánovanie. No a tie e, scenáre pre plyn, na ktorých stojí celá vaša stratégia, spotreba plynu sa už teraz znižuje v Európe a neviem, prečo by sa mala zvyšovať a vy to sami to hovoríte, ak sa bude zvyšovať efektivita, tak od 2,6 sa bude znižovať eh, mm, eh, spotreba eh, plynu. Spotreba na strane priemyslu je stabilná, v doprave dobré, môže sa to podporiť pri lodiach, ale to nemá veľký objem. No a potom ostaneme pri elektrine a ETS e dúfajme, že začne fungovať Dúfame, že to bude mať lepšie cenové signály, ale tieto plynové jednotky nebudú bežať tisícky hodín, nevytvoria veľký objem, takže ja spochybňujem vaše hodnotenie dopadov, pokiaľ ide o objem plynu, ale ja nie som jediný. Dvor auditorov hovorí, že ehm, spotreba plynu, ktorú ste predpokladali za posledné roky, sa nikdy nenaplnila. A komisia, vy máte v tomto veľkú zodpovednosť, pretože keď poviete, že toľko to a toľko to plynu sa spotrebuje v Európe, tak e, vyvoláte určité investície a napokon e, za ne budú platiť spotrebitelia. Takže ja myslím, e, že treba zabrániť tomu, aby komisia mala nadmerne optimistické scenáre, pokiaľ ide o spotrebu plynu. A pán komisár, máte nejakú odpoveď e, na slova, e, takéto slova kritiky. No a e, potom Nord Stream. Prepočte, chcem dokončiť moju vetu. Navrhujete investovať miliardy do tekutého plynu a nehovoríte nič o eh, eh, eh, Nord Stream. Ďakujem slovom slovo má kolega Sinikiotis, hovorí pán predseda z GUE. Υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για ενίσχυση. Je možné toho urobiť veľa na zlepšenie zabezpečenia dodávok. zemný e, plyn, ktorý sa naň koncentrujeme, je určite pozitívne. Je treba dosiahnuť e, diferenciáciu e, zdrojov, znížiť závislosť a na to potrebujeme flexibilný trh s energiami. To znamená, aby sme zabezpečili naozaj bezpečnosť dodávok, je dôležité, aby sme docielili e, určitú stabilitu a stabilizáciu. Vy ste spomenuli, že e, dnes dovážame z Kataru, z USA, z Alžírska e, tekutý zemný plyn, skvapalnený zemný plyn. Myslím, že dôležité je uvedomiť si, e, že e, Blízky východ e, je veľmi prísľubný, pokiaľ ide o zemný plyn do budúcnosti. Treba teraz spomenúť aj tie možnosti, ktoré sa dočítajú do budúcnosti. Európska únia by napríklad mohla eh, eh, podporiť eh, budovanie zariadení na Cypre. zariadenie, ktoré, kde by sa teraz kvapalňoval plyn. V Južnej Európe vieme, že je ešte stále veľká miera neistoty, pokiaľ ide o zabezpečovanie dodávok a ako je e, možno, že komisia všetko e, vopred všetko hodnotí, má vopred, chce vopred zakazovať e, štátom uzavrieť nejaké zmluvy práve v takto zložitej situácii kde predsa národnú suverenitu potrebujeme väčšiu mieru flexibility. A štáty eh, sa musia eh, eh, rozhodovať aj podľa zájmov svojich občanov. Mm. Treba viac zohľadňovať národné záujmy v regiónoch. Zdá sa, že sa tomu tak momentálne nedeje, že sa tu presadzujú iné záujmy. Ako komisia môže takéto niečo žiadať? Nariadenie, ktoré bolo prijaté pred pár dňami o bezpečnosti dodávok, sa nemôže uplatňovať v všetkých členských štátoch, to ste už povedali, pretože sú energeticky izolované. A v oznámení komisie sa hovorí, že napríklad Cyprus a Malta uh, patria k takýmto krajinám. Preto si myslím, že je to naozajstný problém a nie je správne sa takto vmiešavať. Pani Barbara Kapel, mene NF. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár Kalniete. Vy ste nám dnes povedali, prečo balíček o plyne na rok 2016 je potrebný, aké sú príslušné návrhy na realizáciu. Je to veľmi dôležitá téma Povedali ste, že viac než 50 plynu e, sa importuje do Európy a niektoré členské štáty sú závislé až do výšky 70 od jedného dodávateľa plynu. Povedali ste ale aj, ako je dôležitý zemný e, plyn e, pre znižovanie emisí CO2, je menej znečistujúci než napríklad uhlie a e, zvyšovanie energetickej efektivity budov by e, pomáhalo e, znižovať spotrebu plynu ale napriek všetkému bude potrebných viac importov plynu, bude potrebné dobudovanie infraštruktúry plynu, pretože Eh, napríklad aj eh, dodávky LNG sa budú zvyšovať, budeme teda potrebovať nové terminály, infraštruktúra je eh, nevhodne rozložená a nerovnomerne a je treba vytvoriť možnosti zálohovania energie, pretože sa bude zvyšovať podiel obnoviteľných zdrojov energii. Ja sa teda pýtam, Ehm, čo e, si myslíte o gas hubs, ktoré sú konkurencie schopné, teda, gas, e, teda plynové e, huby, ktoré by boli budované ehm, súkromnými investormi. Ehm, momentálne sú totižto ceny veľmi nízke. No a spomnuli ste oblasť kúrenia a chladenia. Akú úlohu to pripisujete e, plynu, pokiaľ ide o flexibilizáciu. My sme hovorili o novom e, e, dizajne trhu s energiou. Tu sú čoraz dôležitejšie alternatívne spôsoby vykurovania a chladenia, ako napríklad tepločerpadla a podobne. Takže flexibilizácia v súvislosti s e, e, e, dizajnom trhu s energií a pot, energiami a potom ako to všetko navzájom súvisí. Ďakujem veľmi pekne vám všetkým, kolegovia koordinátori. Mohli by ste možno odpovedať na e, otázky, všetky otázky koordinátorov a potom by sa e, vyjadrili e, ďalší poslanci. Určite ďakujem všetkým koordinátorom. Pán Rubich povedal, production very reliable supplier. But also we have the new Takže e, máme aj v oblasti Stredomoria nové e, možnosti Izrael, Libia a tak ďalej. Takže budeme potrebovať e, vytvoriť aj novú, ďalšiu infraštruktúru a to je úplne jasné. Ale musíme zohľadňovať aj aspekty financovania a aj nástroj Connecting Europe. Jednak sú tam eh, investície ako priame, ale aj granty. Musíme eh, zabezpečiť tú ďalšiu podporu. Takže pokiaľ ide o stratégiu ohľadne skopalneného zemného plynu, to súvisí aj s novou štruktúrou trhu. Musíme sa viac zamerať eh, na ciele také, ktoré sú spoločné. Samozrejme, nemôže to, nemôžeme to všetko vyfinancovať, ale musíme sa zamerať na to, čo je najdôležitejšie, čiže in, prepojenie a efektívnosť. To je e, to, na čo sa musíme sústrediť. Administratívne oneskorovanie, e, to je brzda vždy. V minulosti to bolo niekde na úrovni 10 rokov, teraz to išlo na 4 roky, ale musíme si to ešte aj tak ďalej premyslieť, pretože my sa môžeme rozhodnúť o niečom, príjmeme rozhodnutie o financovaní projektu, ale v praxi to trvá roky a roky. A preto komisia pracuje na tom, ako to riešiť na vysokej politickej úrovni aby sme poskytli veľkú politickú podporu tým projektom, ktoré sú komerčne zaujímavé. Napríklad v pobaltskej oblasti existuje tiež skupina na vysokej úrovni a to isté aj pre strednú aj juhovýchodnú Európu. Keď má, keď má premiér krajiny nejakú podporu takúto, tak určite sa to aj v danom regióne prejaví. Napríklad Samozrejme, sme sa nemôžeme vyriešiť všetky problémy od Azerbajdžanu a cez Turecko, Grécko a nakoniec ešte aj v Púli, v Taliansku sú problémy. A, a to sa tiež snažíme riešiť v rámci celej trasy. Čiže to sú problémy, ktoré máme pred sebou. Potom je tu otázka od ďalšieho no, poslanca, ktorý zmerezňoval význam regionálnej spolupráce. Áno, toto je veľký problém, pretože čo je účelom zabezpečovania alebo zaistenia bezpečnosti dodávok. Je to holistický prístup. 31. marca 2017 členské štáty, teda každý, jeden samostatne, e, bude stanovať chránených zákazníkov. Hej, každá krajina si stanoví, kto sú u ní v danej krajine tí chránení zákazníci. A toto určite súvisí s významom daných noriem, aby sme vedeli správne chrániť. Ale svojich občanov. A november 2018 je doba, dokedy by sme chceli e, zabezpečiť aj odskúšanie tých simulovaných dodávok. Čiže čo sa stane na úrovni EÚ, keby niečo. Hej? A regióny budú musieť vykonať analýzu rizik do 1. septembra 2018, najneskôr. A každý členský štát bude musieť vykonať analýzu rizík a na regionálnej úrovni potom to budeme vzájomne vyvážovať, aké sú kapacity jednotlivých štátov. A potom všetky sa budú musieť prezentovať nejakými e, plánmi prevencie do marca 2019. A popri tom komisia samozrejme prichádza s určitými návrhmi plánov a, a komisia bude vidieť samozrejme, a, ako sa bude narábať s týmito plánmi a samozrejme aj trh bude riešiť určité veci, ale samotný trh všetko nevyrieši. Treba mu pomôcť. A jeden člán dokáže, pardon, jeden štát dokáže spôsobiť problém, ale, ako bolo spomenuté, nedokáže ho však jeden sám štát samostatne vyriešiť. Na to potrebuje spoluprácu s ostatnými. Takže komisia preto úzko spolupracuje aj s ďalšími aktérmi. Aj v súvislosti s tým napríklad budeme mať stretnutia e, čo sa týka dekarbonizácie dopravy. Hej, aj v oblasti námornej dopravy, ale aj cestnej dopravy. E, plyn sa stáva čoraz dôležiteľnými. Takže ďalšia otázka, ťažká otázka. Týka sa toho, či komisia e, nepreceňuje aspekt e, požiadaviek na dodávky plynu tak sú tu určité projekcie, určité... No isté, projekcie e, to je niečo iné než predpovede. To nie je presne to isté. Tu môžeme, možno do istej miery predpovedať, ako e, bude, ako sa bude vyvíjať situácia, ale vieme, aké sú trendy. Dôležité je, aby už aj teraz členské štáty uplatňovali tie pravidlá, ktoré existujú. Napríklad e, sa hovorí o dlhodobých plánoch 380 až 450 ppm z roku 2030. Takže budeme hovoriť e, o smerniciach a samozrejme komisia si nevycúcala tieto údaje z prsta, ale proste samozrejme cieľom a našou cestou je dekarbonizácia energetického mixu a musíme diskutovať o tom, aká je úroveň energetickej efektívnosti, ktorú budeme vedieť akceptovať, teda aj členské štáty, ale aby sa to stalo záväzné. Samozrejme to povedie ku zmenám parametrov. Čiže nie je to to isté ako 2007, a, a teda to nie, nebude to to isté, čo bolo v roku 2007 a potom 2030, samozrejme to je oveľa tvrdšie to bude. A je veľmi jasné, že jedna z vecí, ktorú komisia musí urobiť, je implementovať aj smernicu o efektívnosti, energetickej efektívnosti a musíme už konať teraz. A ako vidíte, každý mesiac riešime nejaké porušenia a každé jedno musíme dôsledne riešiť. A pritom chcem mať dialog s členskými štátmi a tieto dve smernice, ktoré najviac e, bude treba pre, presadiť, čiže to, čo som spomínal, a ešte aj smernica o energetickej výkonnosti. Ďalej, nízke ceny. To, keď chceme odkarbonizovať dopravu, tak musíme začať viac uvažovať aj o alternatívnych zdrojoch energie, napríklad biopaliva a podobne. A máme tu záväzok aj z hľadiska COP21. Čo sa netýka len nízkych cien samozrejme, ale ako bude mať napríklad, e, ako dokáže Irán treba tiež pristúpiť na trh, ako sa vyváži táto energetická stránka e, v budúcnosti. Saudská Arábia, Rusko, Irán, ako budú konať v budúcnosti. To je ešte ťažké predvídať. Ale máme určité ciele, že chceme znižovať e, zahrievanie globálne z hľadiska životného prostredia. Ak niečo neurobíme, tak sme stratení. Preto musíme tieto veci regulovať. A preto hovoríme aj o tzv. druhej generácii biopalív, ktorá by mohla napomôcť e, diverzifikácii. Je tu ešte niekoľko ďalších otázok ohľadne Gazpromu a Nord Streamu. Áno, e, prídeme k tomu. Ale prepáčte, čas beží, ale budem sa snažiť e, vyjadriť aj k tomu, čo ste povedali, pán poslanec. Takže samozrejme ja tu mám veľmi jasnú líniu, ktorú sa snažíme dodržiavať celkom konštantne. Je jasné, že akýkoľvek plynovod v Európe treba budovať a používať v plnej, e, teda pri plnom rešpektovaní e, e, zásad, ktoré platia na základe legislatívy EÚ. To sa týka aj verejného obstarávania, samotného postavenia, teda výstavby plynovodu a tak ďalej. Čiže treba hodnotiť aj aplikovateľnosť týchto balíčkov a toto vedie k dôležitým otázkam, ktoré sa v súčasnosti aj interne prediskutovávajú a potom postupne nadobudáme jasný obraz o tom, aká je tu pozícia, aké stanovisko. Ale dovolte mi niečo povedať. Právne aspekty to nie je všetko. Sú tu aj politické a ekonomické aspekty, dopad trhu, dôsledky e, tých dodávok, to na životné prostredie, to všetko treba brať do úvahy. Ak Proste keby sa bral povedzme len ekonomický aspekt do úvahy, tak 80% z toho ruského plynu by išlo jednou rúrou. Takže to proste nejde. Hm. E, ide o to, aby e, povedzme, keď si to zoberme, aký bude dopad na nemecký trh. E, zo 40% narastie na, na 60%, povedzme, tá dodávok na nemecký trh. Ale vieme, že je tu otázka či aj Ukrajina bude naďalej tranzitnou krajinou. Takže toto všetko sú veci, ktoré komisia rieši a sleduje. A ide o to, aby sme mali korektný postoj ku všetkým krajinám, ktoré, cez ktoré prechádza plynovod. Napríklad hovorí sa Nemecko, hovorí sa potom Bulharsko, samozrejme potom, aká bude cena toho plynu, ktorá vyšla tým južným prúdom. A preto musíme poznať obsahy zmluv a nechceme príliš zasahovať do nich, ale dôležité, keď sme si dali ten 40-percentný cieľ, a to bolo dostatočne dôležité ako cieľ, aby sme skutočne mali dopad aj v praxi na trh z hľadiska hodnotenia toho, a teda, aby sme príliš nezasahovali do toho na silu. Potom tu bola ďalšia otázka. Dovolte povedať jednu dôležitú vec. Regióny a potom sa budeme venovať Malte a Cypru, hej? Čiže regióny. Ako na to nazerá komisia? Regióny sa vytvorili podľa objektívnych parametrov, ale to nie je ešte e, proste niečo také, že sa to absolútne nedá meniť. Hej? Nakoniec parlament a členské štáty majú čo do toho povedať. Čiže vytváranie regiónov a potom tieto prílohy, ako sme ich navrhovali, napríklad severozápad, tam bude Spojené kráľovstvo Írsko, potom bude tu Belgicko, Luxembursko, Holandsko, Španielsko a potom východ, Bulharsko, Grécko, Rumunsko, stred, Česká republika, Nemecko, Polsko, Slovensko, potom Chorvátsko, Rakúsko, Chorvátsko a tak ďalej. Potom ešte Estonsko, Lotyšsko, Litva, potom Dánsko, Švédsko a tak ďalej. Potom je tam Cyprus, ten nie je priamo prepojený so žiadnym trhom, čiže a ešte tam bude Malta, tá tiež nie je napojená na iný štát, ale keď sa prepojí na nejaký členský štát, tak potom už ju budeme pokladovať za región. Práve, teda, že bude v danom regióne. Takže e, keď hovoríme o severozápade ako v regióne, to je jedna vec. A potom, ako ste počuli, je tu viacero regiónov. Čiže náš prvý návrh, ktorý vychádza z existujúcich regionálnych trhov, z vzájomných prepojení, z geografickej blízkosti jednotlivých krajín. Čiže toto boli tie regionálne parametre, ktoré sme zohľadňovali. Určite Cyprus a Malta budú predmetom záujmy. Tam treba prikročiť k nejakým krokom, aby sa zabezpečil tiež prístup k dodávkam plynu pre tieto krajiny a Samozrejme, treba zohľadniť aj to, ako sa bude vyvíjať situácia v Stredomorí. Ako vlastne sa bude realizovať ten plán, ktorý sa týka skvapalneného zemného plynu v Stredomorí. Ďalej, tu bola otázka ohľadne flexibility. No, Existuje napríklad flexibilita v oblasti elektriny a trhu s elektrinou. A, ale práve je tu nedostatok e, voči obnoviteľným zdrojom. A preto možno bude treba ofenzívnejšie pôsobiť na trhu v tomto smere a je jasné, že na tomto trhu potrebujeme nájsť vyššiu flexibilitu a ak chceme dosiahnuť patri, patričnú úroveň, potrebujeme zálohovať tieto zdroje, čiže vytvoriť si aj rezervu v energii, aby sme zabezpečili dodávky plynu všade tam, kde je potrebný. Preto momentálne pracujeme na riešení všetkých úzkých miest v oblasti plynu. Um, Nede o to, že by sme mali nejaké veľké potrubia budovať. Napríklad sa hovorilo o South Stream, o južnom prúde. Keď privedieme plyn na hranice Turecka a potom by sme Euró- mali e, proste postaviť úplne nové e, rúry, nie. To netreba. Proste prepojíme to s existujúcimi e, sieťami produktovodov. Takže je tu 6 kľúčových prioritných projektov s dvoma hlavnými koridormi e, do Grécka, potom odtiaľ na sever, potom zo Balcké, po Balckej oblasti. E, tam je tiež niekoľko prietných projektov, ktoré sa týkajú e, skvapalného zemného plynu a jeho skladovania. A potom aj v Južnej Európe, tam sú dva projekty, to je Portugalska a jednak skladovanie a potom aj pokračovanie produktovotu smerom na Pireneje. Čiže tiež ide o riešenie úzkých miest. Nede o to, že by sme potrebovali viac samotných tých e, e, plinární, kde sa vlastne spracováva, respektíve skladuje LNG, ale potrebujeme vylepšiť sieť. Takže budeme mať flexibilný trh s energiou aj s plynom aj s elektrinou. A samozrejme, že v tomto zmysle skvapalný zemný plyn doplňa už existujúci trh s plynom, ale e, ako sa to vyvinie v reáli, uvidíme v budúcnosti. Dôležité je, aby sme zabezpečili energetickú efektívnosť. Takže poberme sa touto cestou a samozrejme sme otvorení e, akékoľvek diskusii na túto tému tu v parlamente. A samozrejme máme svoje ambície. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. Ďakujeme pánovi komisárovi. Ehm, na zozname máme kolegov, pán Benito Ziduaga, bude mať slovo ako prvý, ale prosím, obmedzte svoj rečnícky čas na dve minúty. Sorry? Uh, Benito Ziduaga. No, Pán Suloaga, ďakujem pekne, pán predseda. Pán Kanete, aby sme bojovali proti klimatickým e, zmenám COP21, ktorú ste obhajovali pred mesiacmi, rozhodla drasticky znížiť skleníkové emisie. Ale Európska komisia e, pokiaľ ide o GNL, teda skvapalnený plyn v týchto cieľoch nešla tak e, týmto smerom na použitie GNL sa údajne znižia emisie CO2, ale aby sme sa dopracovali k týmto výsledkom, treba zanalizovať všetky etapy postupu od začiatku do konca pri používaní GNL až po spalovanie, aby sme splnili geostrategické ciele energetickej únie a zmeniť e, to, od čoho EÚ závisí energeticky, ale tú neistotu to nevyrieši a zároveň sa uvažuje o výstavbe nákladných infraštruktúr. Boj proti klimatickým zmenám by sme nemali podriadiť geostrategickým záujmom. Dúfame, že nebudete ústupovať záujmom veľkých plinárenských firiem v tomto zmysle. Uh, Ďakujem pekne. Pán kolega, teraz kolega Blanko López. Ďakujem pekne, ďakujem pán komisár za vaše expoze, kde ste objasnili už niektoré otázky, ktoré ja som chcel položiť. Trh, ktorý zabezpečí istý prísun plynu a prístupné ceny pre všetkých. Tento cieľ musíme splniť a dobrým príkladom je GNL, Máme dostatok zdrojov, aby sme pokryli európsky dopyt. Výzva nie je v tom, že by sme mali postaviť nové infraštruktúry, ale optimálne využiť už existujúce a investovať do prepojení. Ako povedal pán komisár, rád by som poukázal na Pirenejský poloostrov. osem skvapalňujúcich zariadení majú kapacitu znížiť e, závislosť Európy od ruského plynu, ale zároveň EÚ nie je schopná vzhľadom na infraštruktúry využiť tento potenciál. Projekt cez Katalánsko MIKAT by umožnil, umožnil 14 miliard kubických metrov plynu e, prepojiť a dodávať e, z tejto z Katalánska do Európy. Navyše náklady na neintegráciu trhu, ktoré by musel spotrebiteľ zaplatiť, by bolo niekoľko stoviek miliónov eur. Náklady neintegrácie a nedostatok konvergencie cien eh, vo všetkých európskych regiónoch sú viac než odôvodneným dôvodom, aby sme vyvinuli väčšie úsilie v integrácii trhov v EÚ. Thank you very much, colleague. Uh... Ďakujem vám pekne, pán kolega pani e, Werner. Ďakujem pekne, pán komisár Kalniete. Máme málo času, takže len pár pripomienok z mojej strany. Regionálna spolupráca Návrh e, komisie sa mu venu, e, sa jej venuje, považujem to za veľmi dobré. Regionálny prístup je garantom e, väčšej miery solidarity v nejakom vážnom prípade. Ja som veľmi rada, že ide iba o prvotný návrh z vašej strany v tejto oblasti, pretože nesúhlasím s tým striktným preozdelením regiónov a Nemecko ako príklad prepojenia e, e, s východom, s e, Českou republikou a so Slovenskom máme ale viac susedov, takže nemali by sme s ostatnými susednými krajinami vypracovávať svoje plány pre naliehavé prípady. No a potom otázka chránených zákazníkov. Tu, myslím, potrebujeme explicitnú definíciu, kto to je, a podobne. Tam potrebujeme naozaj e, rovnaké pravidla pre všetkých. A potom e, e, zmluvy o dodávaní plynu medzi európskymi a zahraničnými firmami. Oni tiež podliehajú našim normám. Takže to je silná zbraň v našej, na, našich rukách. Vo vašom návrhu sa spomína, že prípade, v odvodených prípadoch komisia môže požiadať predložiť aj iné e, e, zmluvy od e, teda plinárskej spoločnosti a to myslím nie je akceptovateľné. Ak to komisia chce urobiť, musí to naozaj veľmi, veľmi explicitne formulovať. A potom mi tiež nie je jasné, aké prínosy by komisia z takéto transparencie mala získať niekto viac než e, je závislý viac než na 100% od určitých e, dodávateľov plynu, to je e, skutočnosť a nahliadnutie do zmluv na situácii nič nemení. Takže požadovaná transparentnosť zdá sa mi je skôr geopolitickým nástrojom a vysla jasný signál smerom k Rusku či to ale naozaj bude viesť k lepším zmluvným podmienkám pre e, jednotlivé e, štáty, tak o tom mám pochybnosti. Ďakujem. Uh, thank you very much, madam. Uh, Mr. Zorinio. Pán Zorinio. <coughs> Ďakujem pekne, pán komisár. Chcel som vám poďakovať za vašu prezentáciu a chcel som vám tiež pogratulovať k návrhom, ktoré znamenajú skutočne významný pokrok vpred. Diverzifikovať investície, to by mala byť jedna z našich priorít a táto diverzifikácia je aj podmienkou sine qua non, aby sme dosiahli energetickú bezpečnosť. Ako ste uviedli v oznámení o energetickom trhu, o ktorom sme práve hovorili, potrebujeme mať doplnkovosť a sústrediť sa na ciele zníženia spotreby uhlíka v hospodárstve. A teda cieľom je postupovať tak, aby fosílne paliva e, sa znižoval ich pomer v energetickom mixe a mali by sme zabezpečiť nerizikový prechod k nízkouhlíkovému hospodárstvu a preto mám jednu jasnú, ale dôležitú z hľadiska politiky otázku. Napriek významu e, dodávok plynu pre Európu, nemôžeme zabudnúť, že e, sú príležitosti aj na západe e, v dodávkach dodávkových, dodatočných dodávkach, ktoré budú kom, konkurencieschopnejšie a zároveň nám zabezpečnia sil, e, bezpečnejší trh Pirenejský poloostrov je veľmi e, blízky e, k centrám produkcie, prístavy, nielen Stredomorie, ale aj Atlantická fasáda. Takže e, má potenciál prístupu a plynový trh by sa tam tiež mohol, trh s plynom by sa tam tiež mohol rozvinúť a to by mohlo rozšíriť našu víziu. Akú máte víziu pre Pirenejský plyn? Ja viem, pán komisár, že vy zastupujete Európu nielen jednu krajinu, ale mňa by zaujímala práve táto Pirenejská oblasť a hlavne pre projekty spoločného zájmu do budúcnosti. Vaškulík. Eh, Ďakujem veľmi pekne. Pani, pani Múdy. Ďakujem pekne. V balíčku sú určite eh, prvky, ktoré eh, veľmi vítame ale chcela som spomenúť jeden eh, bod. Eh, prvý eh, balíček po Paríži, ktorý sa teraz vypracováva, sa sústreduje na plyn. Um, E, práve ten prechod smerom na e, e, LNG trhy si bude vyžadovať svoj čas a preto treba to konať čo najrychlejšie. No a treba to vnímať na pozadí veľmi nízkych cien ropy a zemného plynu. Ako teda stimulovať tento prechod? No a po druhé, regionálna spolupráca. Ako môžeme Eh, takéto niečo podporovať. Potrebujeme eh, tu naozaj konkrétne eh, kroky v tejto oblasti, ale ako ich naozaj zrealizovať. No a potom FC a CF a ich uplatňovanie, alebo skôr FC regionálne platformy v rámci členských štátov, nemyslím teraz ani na nadnárodnú úroveň a možnosť zaoberania sa alternatívnymi modelmi, napríklad kooperatívna energia a jej e, dodávky na regionálnej úrovni v členských štátoch alebo aj projekty energetickej e, efektívnosti. Ďakujem. Tošinovský. Pán Tošinovský, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Veľa otázok už bolo zodpovedaných, mám len jednu. Hovorili ste o význame plynových elektrární ako o záložnom zdroje, aby sme udržali stabilitu celého systému. Ale plynové elektrárne z mnohých dôvodov veľmi nerastú. Ani neviem, či vôbec nejaké nové plynové vznikajú elektrárne Dôvodov je veľa, či už e, e, cena cieľovej energie alebo veľmi komplikovaná ekonomika takéhoto zdroja. Veľmi zle sa definuje, kedy bude použitý v prípade výpadku obnoviteľných zdrojov. Aký máte na to názor? Pretože o týchto elektrárniach hovoríme veľmi dlho, niekoľko rokov a stále sme v rovnakej situácii, a to takej, že stabilitu siete zaistujú stále elektrárne uholné, bez nich sa ešte zatiaľ nezaobideme, nové zdroje nevznikajú. Nie je to aj pohľad na celý e, systém zdrojov, či by sa nemalo redefinovať, aj pokiaľ ide o povinnosti v sieti. Thank you very much. Madam Spiraki. Ďakujem pani Spiraki. Ďakujem eh, pekne, pán predseda, pán eh, komisár. Eh, ďakujem ktoré ste žurnalistické v minulosti podpisovali členské štáty. To nepovažujem za dostačujúce, uspokojivé. To neznamená, že tu musí byť presun moci zo strany členských štátov na EÚ. Veľmi stručne dve otázky. Eh, postupy konania pri eh, porušení. Aký je eh, postup týkajúci sa existujúcich dohôd medzi členskými štátmi? ak by nejaký členský štát chcel takúto aktuálnu dohodu predlžiť, musí požiadať komisiu o povolenie. Ak nie, tak ako chcete zrealizovať stratégiu komisie? To je prvá otázka. A potom druhá sa týka lepšieho prepojenia. Ako ste už povedali, eh, budete sa sústrediť na tie najdôležitejšie a teda eh, píšem sa, pýtam sa, ako to chcete urobiť v teréne, chcete podporovať členské štáty, aby zlepšovali operačné plány v rámci e, eh, viadočného finančného rámca, aby sa začalo možno s vývojom e, e, nejakých e, plynovodov alebo zásobární hraničných. Ďakujem. Ja ďakujem vám. Hovorí pán predseda. Niekto ďalší žiada o slovo. Pán Balčitis. Lebo je to Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Hovorili ste o princípe interkonektivity, ako ste hovorili o členských štátoch, o nákladovej efektivite, ale keď hovoríme o viacero zdrojoch, Ehm, môžeme namyslieť nižšie ceny v budúcnosti a nákladová efektivita by mohla byť problematická. Nemyslíte si, že Európska komisia by nemala toto považovať za e, najdôležitejší bod? Nákladová efektivita prepojení, myslím. Musíme sa sústrediť na politické rozhodnutie, ktoré by komisia e, mala podporiť kolega Turmes. Len e, jedna e, e, ďalšia doplňujúca otázka. Ak som správne pochopil, povedali ste, že stratégia LNG je do určitej miery aj otváraním dverí pre získanie financovania pre LNG z FC a CNF. Ale v legislatíve týkace sa CNF sa spomína, že nie viac než 50 financií môže ísť e, e, do plynu. Pretože sme e, chceli v zásade dať prioritu infraštruktúre v oblasti elektriny. Vieme z minulosti, že väčšina projektov sa stiahovala na plyn a chceme byť teda rešpektovaní ako inštitúcia. A dúfam, že nehovorím pasám sám za seba, Máme tu 50 e, e, e, pre plyn v oblasti legislatívy. A ako môžete slúbovať pre, viac pre plyn, keď už aj tak v minulých rokoch išlo viac do plynu a nebudeme mať dostatok financií potom pre elektrickú energiu? Ďakujem. Ďakujem. Už sa nikto ďalší nehlási s otázkami, takže pán komisár, nech sa páči, bolo to veľa otázok. No, El, el, el señor Benito Zuluaga. Pán Zuluaga, je jasné, že COP21 zastavenie globálneho oteplovania pod dvomi stupňami Celzia, 1,5 stupňa Celzia, nás musí viesť k totálnej dekarbonizácii našej ekonomiky. A a záväzky všetkých zainteresovaných aj EÚ, že v roku 2020 predložíme stratégie klimatických zmien strednodobého charakteru a v týchto stratégiách rozvinuté krajiny musia byť ambicioznejšie než tie rozvojové. Musíme mať veľmi významné ambiciozne ciele na zníženie emisí. A keď komisia hovorí, že v roku 2030 bude plyn, bude plyn veľmi dôležité, to neznamená, že v 2050 alebo že znamená, že bude menej významný, ale to je logické. Keď chceme financovať infraštruktúry, tak sme e, e nešli navyše veľké e, projekty, ale sme e, predložili potrebu Mm, prepojení, aby sme e, dosiahli zabezpečenie plynu, aby sme dosiahli tú dekarbonizáciu. A vrátim sa k tomu, čo povedal pán Blanko a Sorinio. Je jasné, že nemá význam mať skvapalňujúce inštalácie, ktoré sú paradne postavené e, v prístavoch, ktoré sú dobre situované z hľadiska lokalizácie, ale nemôžu sa plne využívať v európskom trhu, pretože neexistuje prepojenie s, Pirinejsk, s Pirenejským polostrovom a keďže francúzska os nie je napojená na európske, to naozaj nemá význam. E, nie sú to najväčšie investície, my najviac investujeme do elektrických infraštruktúr, ale plynové infraštruktúry rozvíja predovšetkým súkromný sektor, nie je verejný. Ale verejný sektor má dva prvky uľahčuje financovanie súkromnému sektoru prostredníctvom EIB a ďalšími nástrojmi. A aby to vyšlo, môže dávať bezúročné subvencie a iné možnosti. Takže musíme sa veľmi opatrne hýbať Nechceme tu e, nejakým spôsobom explodovať produkciu a využívanie plynu, ale chceme zabezpečiť to, aby sme mali backup pre obnoviteľné zdroje energii. pretože čo skoro viacej ako 50 našej spotreby už e, pokrieme obnoviteľnými zdrojmi a o chvíľu to bude 80-90, ale potrebujeme podporné systémy a v EÚ diskutujeme, ako financovať tieto podporné systémy napríklad elektrárne kombinovaného cyklu alebo tie, ktoré zatiaľ sú uholné. Aký je energetický systém, ak, ako zabezpečuje, aby sa obnoviteľné mohli rozvíjať a aby spotrebitelia mali k dispozícii vždy energiu. A diskutujeme o tom aj v komisii či členské štáty podporujú tieto platby na, e, po, podľa kapacity, ale to narušuje trh, alebo v komisii my pri definícii trhu musíme nájsť takú formulku, ako toto celé zorganizujeme. Je jasné, že ako budeme e, rozvíjať obnoviteľné zdroje a chceme energetickú úniu a vyššiu energetickú účinnosť, tak bude, budú určité eh, elektrárne, ktoré budú zastaralé a teda tie sa zatvoria. Takže, ale každý samozrejme vieme, že v rámci eh, princípu subsidiarity každý členský štát má právo moc si zadefinovať svoj energetický mix, ale komisia musí eh, zabezpečiť energetickú bezpečnosť, teda bezpečnosť dodávok. A ja nejdem cestou ropy vôbec, vôbec. Ropa pre mňa nie je e, alternatíva. Najčistejšie fosílne palíva hľadáme, aby sme mohli vytvoriť také infraštruktúry, ktoré budú podpornými systémami v prípade, že obnoviteľné zdroje nepokryjú dopyt, keď napríklad nebude slnko alebo vietor. Nie je to vôbec moje rozhodnutie, ale je to rozhodnutie, ktoré vyplýva z logiky COP21 a niekto povedal, no že dobre, tak e, prvý balíček sme spustili pred COP21 a to bol náš ETSI systém, teda e, emisný systém kvót ešte pred kopom. A to bol jasný signál. A to je jasné. To je Hej. Druhý balík bezprostredne prišiel potom a to sa týkalo obnoviteľných zdrojov a, a využitia v budovách. Hej, to je niečo úplne iné než predtým, čo sme spomínali, ale ale išlo aj o krajiny, ktoré si povedali, že obídu nejak tie predpisy. A preto sme e, museli riešiť tieto veci rokovaním. Ten tzv. zimný balík, aby bolo k dispozícii dosť plynu aj na zimu. Máme napríklad z Norska veľmi spolahlých dodávateľov a zase máme aj iných e, dodávateľov z iných regiónov, ktorí nás vedú k tomu, že sa občas musíme zamyslieť. Preto e, vzájomné prepojenia cez e, Pirine a potom smerom na Portugalsko, že by to viedlo ku samostatnému trhu Iberského polostrovu, ale ten musí byť prepojený na zvyšok e, celého kontinentu. Ale musíme brať do aj cenu skopalneného plynu a potom aj cenu toho produktovodu. Čiže treba to vyvážiť. Totiž dochádza k indexácii cien plynu a to sa odvíja od ceny ropy. A keď máme napríklad nejaké ložiská v Stredomori, e, nedaleko našich južných hraníc, to je dôležitý aspekt, ktorý treba zohľadniť. Pán Bernard hovoril o regionálnom prístupe a aké sú reakcie členských štátov. Áno, toto je ambiciózny návrh zo strany komisie a parlament bude o tom rokovať. Bude tu dialóg. A môžeme pokračovať aj ďalej. Ako aj v minulosti sme takto spolupracovali. Keď sa snažíme pracovať na regionálnej úrovni, tak je potrebná solidarita medzi jej členmi EÚ. Čak EU vznikla na báze solidarity. Aj, vieme, že aj ohľadne migračnej krízy sa hovorí o solidarite, ale ak chceme skutočne riešiť veľké problémy bezpečnosti dodávok plynu, tam je dôležitá solidarita. Napríklad reverzný tok, to je tiež veľmi dôležitý aspekt, ktorý sa uplatňuje. A nakoniec sme to už nastolili aj v minulosti. Myšlienka je tá, že keď máme, mali sme 124 a členské štáty povedali, nemôžem o tom už znova rokovať, pretože ten ďalší štát nechce sadnúť za rokovací stôl. Takže na čo to je predkladať na súd? Hej? A teraz mali sme aj hodnotenie ex ante a povieme, a toto nerobte. Ale potom zase príde chvíľa, áno, teraz to môžete robiť. Môžete tak postupovať, hej? Čiže je tu aj aspekt toho, ako sa riešia najprv analyzátory fukových plynov v praxi. Takže z aspektu transparentnosti EGA, e teda analyzátorov, či sme príliš e, nároční a veľa vyžadujeme, no. Ale čo sa deje na úrovni EÚ? Vieme, že ide aj o schopnosť dodávať plyn z hľadiska maximálnych množstiev, ktoré sú v daný deň potrebné, aby sa proste zabezpečil dostatočný prísun. O to ide. A to, tam nie o zasahovanie prílišné zo strany komisie. Nechceme poznať cenu a proste nechceme poznať ďalšie aspekty, ale ale to nariadenie hovorí v podstate o tom, že sa bude požadovať veľmi jasne, že sa tam proste niečo bude predsa len limitovať, napríklad zmluvné, maximálne e, objemy, minimálne množstva a ďalej aspekty. Teda stanovuje sa, čo všetko má v tej zmluve byť zadefinované. Hej? A tu budú určité, samozrejme, celkové holistické prístupy v rámci EÚ a samozrejme e, členské štáty budú mať v tom priestor, ako fungovať. Pani Moody hovorila o, o tom, ako som už povedal. Um, pokiaľ je o tú legislatívu, tak treba sa sústrediť na dopravu, polnohospodárstvo. A keď hovoríme o systéme obchodovania s emisiami, už som začal navštevovať jednotlivé krajiny, kde je problém a tam sa práve hovorí o tom, že tá, to naplňanie požiadavých smernice je dosť náročné, ale máme nakoniec pred sebou určité ciele. Každý členský štát a každý členský štát sa musí hramerať na to, čo je najťažšie, teda na to odvetvie. Chceme dosiahnuť e, efektívnosť a, a budeme sa venovať aj emisiám CO2 z vozidiel, z aut. A už vo veľmi blízkej budúcnosti e, predpokladáme pokrok. Ďalšia otázka. Prečo riešime vzájomné preplnenia? Hm. No, v prvom rade čo sa deje na trhu s elektrinou. Tam nakoniec nie je nejaký signál, že by boli potrebné investície. Ten trh momentálne má také zabezpečenie sieťami, že tam vlastne nemusí investovať nič momentálne. Takže musíme, to hovoríme o trhu s elektrínou, ale pokiaľ je o trh s plynom, tam e, tento trh funguje oveľa lepšie nakoniec, a preto aj hovoríme o e, skvapalnenom zemnom plyne ako, na, ako ďalšia alternatíva, ale máme úroveň podporu len 5,85 e, miliard v rámci podpory e, finančného nástroja spájame Európu, Connecting Europe. Dúfam, že som zodpovedal väčšinu vašich otázok, dámy a páni. Ale chcem povedať, že celý tento balík je ambiciózny a môžem vás uistiť, že sme na komisii alebo v rámci komisie viedli veľmi uh, zdlhavé rokovania. Ale ja som za to, aby sme mali pred sebou ambiciozne ciele. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. A som rád, že vďaka vašim aktivitám aj náš výbor ITRE sa stáva aktívnym a máme pred sebou otázky, ktoré treba riešiť, aby sme sa posunuli vpred. Takže vám ďakujeme. Ďakujeme vám aj za vaše iniciatívy, za vašu prácu a aj za celý ten balík energetickej únie, ak to môžem všeobecne povedať. A sme veľmi radi, že ste tu v našom vývore a že máme možnosť sa sami tak často stretávať. Ešte raz ďakujeme. Ďakujem aj ja vám, pán predsedajúci, povedal pán komisár. Vážení kolegovia, ďakujem. Posledný bod dnešného programu. Štúdia Otvorené inovácie a 3D tlač, prezentácia Kristín Hamzoj a Dietra Rechfelda z Metisu. Takže táto štúdia je práve vypracovaná na základe požiadaviek výboru ITRE. Vážené kolegovia, dámy a páni, poprosím vás, aby ste e, sa utišili v rámci sály. Thank you, Commissioner, once again. Thank you very much. Ešte raz ďakujem veľmi pekne komisii. And uh, let me add, the study describes the way open... Táto štúdia hovorí o tom, ako sa navzájom dokážu posilňovať tzv. otvorená inovácia a výroba aditív. A z tohoto prichádzajú určité odporúčania, vrátanie rôznych e, úrovní politiky. Čiže ako riešiť tieto problémy? Pani Hamza? Mani, teda madame Hamza a pán Renfeld? Poprosíme vás o túto prezentáciu. Nech sa páči, máte 10 minút, ak by ste sa do toho tesnali. No, budem sa musieť, ja mám inú šancu. Takže dávam vám slovo, nech sa páči. Ďakujem za príležitosť prezentovať v desiatich e, minútach e, určité hlavné výsledky. E, začali sme Eh, na tomto eh, pracovať spoločne. Možno je tam málo prepojení, ale z dlhodobého hľadiska vidíme, že eh, je tam vzájom, viacero vzájomno sa posilňujúcich trendov. Európsky priemysel, najmä teraz oblasť výroby, ale aj kreatívny priemysel je to dôležitý, e, snažíme sa integrovať e, spoločenské a, a sociálne aspekty, technické aspekty so sociálnymi inováciami by sa mali lepšie prepojiť, doteraz to tak e, nebolo urobené. Dôležité je zasadiť to všetko do viacerých súvislých kontextov a dôležité pre našu štúdiu bolo poskytnutie eh, potenciálu z eh, dlhodobého pohľadu otvorené eh, inovácie a dodatkové vyrábanie ako 3D tlač Dôležité je, že e, mnohé veci sa dnes e, prijímajú, možno sú disruptívne z dlhodobého hľadiska, ale aký bude konečný výsledok, to bude závisleť od viacerých faktorov ako e, regulácia, modely podnikania. Možno o 30 rokov povieme, že toto bol čas, kedy k takémuto disruptívnemu prvku došlo, ale momentálne je zložité Eh, povedať, eh, čo sa teda deje. Otvorené inovácie eh, začali začiatkom rokov 2000. Priemysel začal s experimentami v 90. rokov v tejto oblasti ide eh, o posilnenie vnútornej inovácie a rozširuje trhy pre externé eh, využívanie inovácií. Takže nie je tu iba eh, o inovácie, ktoré vychádzajú od užívateľov, ale ide tu aj o mm, licencie, spin-in, spin-off je dôležité teda nemiešať si otvorené inovácie s inováciami zdarma, veľa vedomostí, ktoré sú eh, eh, poskytované, eh, nie sú zdarma, sú vyvinuté firmami a nie sú to teda inovácie užívateľov, pretože aj veľa napríklad výskumných organizácií a podobne sú do toho teda zainteresované a penetrovalo to high-tech priemysel, začína sa rozširovať smerom nadol. To je možno jednoduchšie, pretože tam nie sú oddelené oddelenia pre technológie a spolupracujú už je s svojimi zákazníkmi A, a veľa to toho závisí od e, jednotlivých biznis modelov a má to vplyv na globálne, národné a regionálne modely. K tomu sa ešte vrátim. A keď prejdeme k 3D tlači, e, korene má v koncom 80. rokov Eh, Rapid eh, Prototyping bol eh, vlastne prvý názov pre túto metódu. Individuálna 3D tlač je mladšia, kolokovateľná do stredu roku 2000. Potom musíme povedať, že keďže ide o aditívny e, prístup, e, dúfa sa, že sa e, tým dopracujeme k mnohým úsporám na materiáloch, energiách a podobne. Zatiaľ sa veľmi dobre etabluje na teda úrovni priemyslu, napríklad v eh, zubnom, v zubnom priemysle alebo eh, vesmírom je naozaj už eh, každodennou záležitosťou. Je to aj otázka teda nových priemyslov a z dlhodobého hľadiska sa to odhaduje presun k masovej má som prispôsobovaniu e, teda potrebám zákazníkov, hodnotový reťazec, 3D tlače je veľmi e, rozmanitý. Vidíme tu tri skupiny, poskytovateľa systémov a dodávateľia, výskumné e, a vzdelávacie ústavy a potom výskum v oblasti zdravotníctva eh, a podobne. A podobne. Potom ešte problémom je, že implementácia oboch 3D tlače aj otvornej, inovácie v tradičnom priemysle odlišuje od prístupu, prístupu z dola nahor. hor E, sú tam odlišné e, kultúry, je to veľký e, stred kultúr, keď sa majú stretnúť, keď má dôjsť ku kooperácii. Tu sa snažíme zosumarizovať tie odlišné kontexty. Otvorené inovácie sú súčasťou širšej zmeny rozmýšľania našimi stratégiami sociálne inovácie, nové inovatívne biznis modely, priemysel na 3D tlač je súčasťou našej stratégie digitalizácie a priemyslu 3.0 a je len súčasť, jednou z, súčasti mnohých e, nových e, prístupov v rámci digitalizácie. A potom na regionálnej úrovni FedLab eh, hnutie digitálna eh, výroba. Netýka sa to iba 3D tlače, ale aj určitých subtraktívnych technológií ako eh, lej, využívanie laserov a podobne. Má to e, teda potenciál úplne e, inovovať regionálne e, ekosystémy vo svojej oblasti. A je to dôležité aj v oblasti súkromného využívania 3D tlače toto hnutie vlastne začalo v Kalifornii. Máme tu prepojenie medzi otvorenými inováciami a 3D e, tlačou a e, priemyslom e, zatiaľ marginálne. Potom je tu sústredenie sa na nové mestské typy priemyslu, výroby. E, niektoré vybrané výzvy a odporúčania. Dôležitý je legislatívny a regula- regulačný rámec. Je veľa aktivít na globálnej, európskej a národnej úrovni. A dôležité sú tu dva aspekty. Potrebujeme tu mať vyváženie, to sa ľahko povie, ale ťažko, uro- ťažko urobí, medzi legislatívnym rámcom, ktorý by mal podporovať inovácie, chrániť e, znalosti a na druhej strane vypracovať rámec, aby e, toky e, znalosti boli plynulejšie. Takže otázka intelektuálneho duševného vlastníctva, patentovania, aj ho zjednodušovania, zároveň otvorených inovácií, otvorených e, e, zdrojov. E, hovorí sa tu často, že patentovanie je zastaralé, potrebujeme voľný tok znalostí. Takže je tu silný potenciál pre startupy. Zatiaľ ich je viac než 100 takýchto firiem, ktoré podporujú tieto stratégie otvorených inovácií Obzvlášť v Taliansku mnohé začali ehm, veľmi e, úspešne fungovať a sú tu nové dôsledky, e, napríklad e, oblasti predaja 3D obchody a podobne. A otázkou je, ako premostiť tradičnú, e, tradičné znalosti o materiáloch s e, takouto digitálnou výrobou. To je veľmi dôležitá otázka. E, zatiaľ vidíme, že mladí ľudia a výskumníci pracujú na programoch, na internete, ale ako sa teda vrátiť k tomu spracovaniu materiálov a podobne. Environmentálne e, aspekty, to je veľmi kontroverzné, nikto nevie zatiaľ presne, ako to bude. A, aj otázka životného cyklu, e, tu sú ešte otázniky, regionálne aspekty a e, ich ekosystémy Eh, tu je tiež ešte veľa neznámych. Ďakujem pekne. Much, um, Ďakujem veľmi pekne. Pán Lindfeld, rád by som vám položil otázku na zodpovedanie. Často hovoríme, že stojíme na prahu novej priemyselnej revolúcie, ale obvykle sa táto revolúcia zvykne spájať s robotizáciou. Myslíte si, že 3D tlač a táto otvorená inovácia by mala byť ďalšou takouto revolúciou? Vlastne toto je ale všetko prepojené, je to len niekoľko prvkov z hľadiska digitalizácie priemyslu. Nemyslím, či je to e, revolúcia číslo 4, číslo 5, to nemá zmysel, nedáva zmysel <laughs> nejak takto to nazývať pri všetkých tých revolúciách. Pán Tamburáno má slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem vám za túto štúdiu veľmi podrobne sme si ju zanalizovali, aj sme si ju dali predloži, preložiť do taliančiny, robili sme aj štúdie a analýzy v Taliansku. Ehm, tie laserové rezy, e, to je technológia, ktorá je pre občanov veľmi zaujímavá. Máme aj otázky, ale aj obavy, pretože v súčasnosti neexistuje európska legislatíva, vo viacerých aspektoch tohto sektoru. Nemáme certifikáciu inštalácií, ktoré sa dostávajú a teda strojov, ktoré sa dostávajú do našich domov. Vlastne dostávame do našich domov akési malé zariadenia. Nevieme, aké majú emisie, nevieme ani aké sú ich bezpečnostné štandardy Napríklad dokonca už sú eh, k dispozícii na trhu aj 3D tlačiarne pre deti, takže by bolo rozumné mať e, legislatívu, aby sme sa nedostali do nepríjemných situácií. To je pokiaľ ide o samotné prístroje. Ale eh, chýba aj označovanie materiálov. My nevieme, čo je presne v tých zariadeniach. Nevieme, aké E, sú zložky, ktoré sa dávajú, farbiva a tak ďalej. Je to dôležité aj pre rozvoj napríklad elektromedicínskeho sektoru. Ja som mm, v minulosti sa venoval tejto problematike, keď som napríklad, keď sa keby sa vyrábali protézy e, takouto technológiou, ale nemáme certifikáciu pre používanie takýchto materiálov, ktoré by mali byť v kontakte e, s ľudským telom a aký sektor výroby materiálov, akého by sa to týkalo, aké sa otvárajú možnosti v prípade obeho, obehového hospodárstva, aby e, sa materiály, ktoré sú používané e, pri 3D tlači, mohli neskôr recyklovať. A ak by ste mali k dispozícii väčšie množstvo informácií, e, my ich veľmi ochotne príjmeme a spracujeme. Blair, Ďakujem, pani Hibler. Poprosím, nech vaše vyjadrenie. Ďakujem, mám otázočku. Hovorili ste o tom, že treba opätovne zvážiť zákon, ktorý sa týka ochrany duševného vlastníctva. Čo ste mali tým na mysli? Ďakujem za odpoveď popred. OK. Ja, yeah. uh, as far as regulation of... No, pokiaľ ide o Predpisy, ktoré sa týkajú strojov a materiálu, v plnej miere súhlasím, že tam ešte nemáme riešenie. Nakoniec je to vec e, politikov aj komisie a samotného priemyslu a celkovo e, aby sa dopracoval, e, vypracoval nejaký predpis, ale duševné vlastníctvo to je niečo iné. Keď začneme príliš prísnym nariadením o e, tlači 3D, ak budeme k týmto tlačiarským zariadeniam pristupovať ako ku strojom, tak tým vlastne úplne odpíšeme celé hnutie Fab Labs, teda tých malých e, výrobných laboratórií a aj celkovo toho otvoreného prístupu k inovácii. Totiž je to ešte také pole neorané. Nediskutovalo sa tu ešte veľmi o týchto možných riešeniach. Nie som si celkom istý ohľadne recyklácie, ale diskusie sú aj o tom, že tie prvky, kde sa dajú, tie, čo sa dajú použiť, tie prvky pre 3D tlač sú nevhodné pre recykláž. A tam väčšinou to nie je jeden materiál, ale v podstate to, čo zostáva, a potom bude to kombinácia. Nejak. Proste to bude len odpad. Ale zatiaľ kombinácia veľmi jednoduchých materiálov a nápomocných podporných materiálov vedie ku vytváraniu odpadu a nie recyklovateľného materiálu. Európska komisia, nech sa páči. Máte tiež priestor. Želáte si tiež niečo doplniť k tomuto? Dobré odpoludne prajem. Rád by som odpovedal na vaše obavy. Totiž už existujú nejaké interné diskusie v rámci komisie o všetkých týchto aspektoch. Môžem hovoriť aj v rámci našeho generálneho rediteľstva pre výskum, ale sú tu aj kolegovia z generálneho pre rast a ďalší hovoria o týchto aspektoch. Ale to bezprostredne, čo môžem povedať teraz, je, že sme v procese vyhodnocovania výzvy e, na predkladanie návrhov a cieľom je, aby sme začali taký projekt, ktorý sa bude venovať všetkým aspektom, aj technickým, technickým aj netechnickým aspektom, napríklad v súvislosti s ochranou duševného vlastníctva, legislatívy a tak ďalej, aby sme zohľadnili čo najširšie spektrum E, e, tejto komunity v Európe. A vlastne začneme už v novembri a predpokladáme, že tam na tom budeme pracovať rok, dva roky a určite je to taký veľmi otvorený projekt a budeme organizovať aj workshopy, kongresy a budem veľmi rád, ak prídu ďalšie príspevky a samozrejme ich uvítame. Ďakujem. Ďakujem pekne. Mohli by ste sa predstaviť ešte v krátkosti, prosím, hovorí pán predseda. Hej, porozumel som tomu, hovorí pán predseda, že ste z generálneho riaditeľstva pre výskum. Áno, volám sa Herman Esteban a pracujem na generálnom riaditeľstve pre TD pre výskum a vývoj. Vážení kolegovia, Samozrejme, že táto štúdia je dostupná aj na webovej stránke. A náväzne otázky môžete predkladať pánovi Reinfeldovi. A verím, že budú zodpovedané. Alebo aj nie. Áno, dobre. Takže dohodli sme sa, že budú zodpovedané. Aspoň slubuje pán, aj keď nebude to jednoduché, pretože sa dostávame do úplne nového priestoru a preto hovorím, priemyselná revolúcia číslo 5. Zatiaľ nikto na to nereaguje. Ale dobre, stačí. Môže byť aj číslo 4. V každom prípade ďakujem veľmi pekne za vašu dnešnú prezentáciu a ďakujem vám všetkým za to, že ste vytrvali so mnou takto do konca. Uvidíme sa zajtra ráno o 9.00. Ďakujem vám ešte raz. Dovidenia. Thank you.